Good morning, dear Dobré ráno, vážení kolegovia. Vítajte na dnešnom zasadnutí. Zasadáme už druhý deň. Začnem oznámením. Na základe žiadosti pani spravodajkyne Gabrielovej posledným bodom programu dnešného zasadnutia, pokiaľ ide o liberalizáciu víz sa odkladá na 25. apríla budúci pondelok. Takže nech sa páči prvý bod Európsky cestovný doklad, ktorý sa týka návratu, ktorý nelegál, návratu tretí, príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržujú na území únie. Ja teraz hneď odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi pánovi Hala Halaáovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážená komisia, dámy a páni. Jed, jedným z mnohých zlyhaní spoločnej európskej azylovej politiky a nášho prístupu k pokračujúcej kríze je zlyhanie členských štátov repatriovať tých eh, migrantov, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí využili azylový postup ako spôsob ekonomickej migrácie. Menej ako 40 azylových rozhodnutí sa presadzuje existuje a e, takéto zlyhania majú svoje dôsledky. Poprvé, nabádajú k zneužívaniu azylového systému. Vieme, že narastajúci počet tých, ktorí prekračujú stredozemné more, pochádzajú z krajín, um, ktorých občania sú, je veľmi nepravdepodobné, že budú uznaní ako utečenci. A samozrejme to potom podkopáva azylový systém v očiach európskych občanov a využíva alebo požiera to tie zdroje, ktoré by mohli byť využité na tých, ktorí skutočne pomoc potrebujú. Um, dôvody nízkych e, mier návratu sú rôzne, neexistuje žiadne magické riešenie. Niektoré členské štáty sú úspesnejšie, niektoré menej, pokiaľ ide o navracanie uh, Um, osôb do ich krajín pôvodu. Bolo by dobre sa prizrieť na skúsenosti a to, ako to prebieha v členských štátoch. Neexistuje však jednotné riešenie, ale je možné urobiť, povedzme, viacero menších krokov pre zlepšenie situácie. Mm, veľakrát sú krajiny pôvodu neochotné príjmať ich náspäť a neexistuje ani žiadny harmonizovaný dokument s určitými prvkami, ktoré by krajiny pôvodu akceptovali. Komisia preto navrhla riešiť práve túto otázku. Ja podporujem v zásade tento návrh. Ak bude takýto harmonizovaný dokument, dúfame, že sa nám podarí znižiť byrokraciu a náklady nielen pre nás, ale aj pre relevantné tretie krajiny. V mojom návrhu sa hovorí o zabezpečení e, technických a bezpeč- bezpečnostných prvkov, aby sme sa vyhli aj v falšovaniu takýchto dokumentov. Navrhujem tam mnohé posilnené prvky dokumentu, navrhujeme nastavenie technických štandard fotografie, ktorá má byť súčasťou takéhoto dokumentu. Revidovaný cestovný dokument nie je len o posilnených bezpečnostných prvkoch, Rovnako by to malo byť aj o budovaní dôvery medzi EÚ a tretími krajinami. Preto som navrhol, aby tam, kde je to potrebné a možné, boli, pos- boli poskytnuté aj dodatočné informácie o jednotlivcovi, ktorý je držiteľom dokumentu. Navrhujem, aby bol dokument vydaný v úradnom jazyku vydávajúceho členského štátu a rovnako aj v angličtine alebo vo francúzštine a v úradnom jazyku tretej krajiny, ktorej sa to týka. E, pani predsedajúca, nesmieme nechať čas plynúť, ako predtým musíme e, túto otázku riešiť v spolupráci s tretími krajinami, preto navrhujem, aby sme pravidelne revidovali a analyzovali prácu na tomto dokumente vrátane mieru uznávania zo strany každej tretej krajiny. Potrebujeme takéto údaje, aby sme mali jasný obraz o tom, kde sú naše slabé miesta. Nevieme, do akej miery miery návratnosti súvisejú s cestovným dokladom. Členské štáty, komisia aj policajné zložky hovoria o potrebe interoperability technologických systémov v Európe a potrebe, potrebe informácií, aby sme si mohli vybudovať kompletný obraz o tom, aká je situácia, aby sme v následnosti na to mohli prijať príslušné kroky. Aby sme mohli presadzovať e, rozhodnutia, ktoré sa týkajú azylu, aby sme sa vyhli sekundárnym pohybom zamietnutých žiadateľov o, azyl, je dôležité si vymieňať informácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o cestovné doklady a osoby, ktoré sú na zozname nelegálne pobývajúcich príslušníkov tretich krajín na území EÚ. Kópie cestovných dokladov členských štátov sú, by, by mali byť súčasťou Eurodaku a IT systémov. Tento doklad by mal byť uznávaný a preto by preto by sa mal využívať v EÚ, aby sa nám podarili dosiahnuť aj solidné zmluvy o readmisiách s tretími krajinami a mal, byť, mal by byť súčasťou požiadaviek, ktoré sú naviazané na tieto zmluvy. Pani predsedajúca, imigrácia je citlivou témou, politizovanou témou, preto si myslím, že je potrebné zdôrazniť, že tento návrh nie je len o zmene pravidiel či vytváraní nových, ide o lepšiu implementáciu, lepšie presadzovanie tých pravidel, ktoré už existujú. A to si myslím, že je naozaj v záujme nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Pán Halaal, najprv poprosím e, tieňových spravodajcov, pani Mussolini, nevidím. Myslím, že predtým tu bola. Takže nech sa páči, pani Dati. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem všetkým prítomným. V prvom rade by som chcela poďakoviť poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu na e, tomto dosie. My sa domnievame, že nová migračná politika, ktorá by naozaj fungovala a ktorá by naozaj bola iná, to bude znamenať, že naše politiky budú musieť byť súhrné a že všetci experti budú musieť na tom pracovať. Od toho, čo sa deje v krajinách, kde ľudia prichádzajú, to, čo sa deje po, po, po, po príchode a tak ďalej, aj čo, to, čo sa týka návratov. Mali by sme riešiť komplexný um, obraz, či sa azyl udeli alebo nie, to ešte netvorí celú azylovú politiku. Ja len chcem pripomenúť, že 60 všet, všetkých migrantov, ktorí majú byť vrátení do krajiny pôvodu na základe zametnutého azylu, naďalej v Európe žijú v zlých podmienkach, v chudobe a nemajú pomerne žiadne práva ani záruky. E, v súfnom váku po celé roky, bez sú beznádej, pretože krajina pôvodu ich odmietla prijať, pretože nemajú dokument alebo jednoducho neuznávajú e, takéto cestovné dokumenty, ktoré sa týkajú návratu. Je to správne? Nie, určite nie. A je to aj v rozpore s článkom 13 dohody z Kotonu. Ale deje sa tak. A toto, cieľom tohto nariadenia je riešiť túto kľúčovú otázku. Socialisti a demokrati budú istotne spolupracovať na tom, aby sme sa ubezpečili, že budeme mať v rukách efektívny dokument, ktorý napomôže k zvýšenej akceptácii zo strany tretich krajín a najmä sa ručí, že základné práva migrantov budú, budú zaručené nebudeme akceptovať žiadne dodatky, ktoré by mohli ohroziť návraty do tretich krajín, pretože sa domnievame, že návraty sú súčasťou e, migračnej politiky, ale treba zabezpečiť aj to, aby boli tieto návraty bezpečné do tretich krajín. Ja sa veľmi teším, že budem naďalej prispievať svojou prácou k tomuto dosie a veľmi sa tešíme na legislatívny dosie, ktorý naozaj prinesie ktorý bude iný ako tie predchádzajúce. Ďakujem veľmi pekne, pani Dali, pani Musolini, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. My ako skupina plne súhlasíme s dokumentom. Je podľa nás veľmi dôležitý, pretože obnovuje e, starší dokument z roku 94 a toľko sa to odtedy zmenilo Tých naliehavých situácií bolo veľa. Toto už nenazviem ani naliehavou situáciou, ale to už je taká chronická udalosť, by som povedala. Pokiaľ ide o e, správu ako celok, nuž e, vnímame e, dokument pozitívne. Chceli by sme zaviesť do nariadenia posilnenú referenciu na Európsku úniu, najmä pokiaľ ide o readmisné dohody. Teda chceli by sme, aby mala EÚ povedzme väčšiu, väčšiu hodnotu a mm, konala viac, pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi, ktoré teda riešia tieto otázky v teréne. Ja len Kolegovia V vedia, že tu nejde o podmienky repatriácie, ide o technický dokument na to, aby sme napomohli k väčšej harmonizácii a štandardizácii také, takéto dokumentu, aby boli predpisy alebo pravidla jasné. My žiadame jasnosť. Či už ide o znenie, ale žiadame aj o jasnosť jednotlivých častí, normatívnej časti, teda znenie nemôže vyvolávať neistoty. Takýto dokument vychádza zo základu, že star, ten starší dokument nebol citovaný v bilaterálnych zmluv, zmluvách. Ja navrhujem, aby tam bola referencia aj na aj na maloletých bez sprievodu, malo by to byť aj v normatívnej časti a najmä nám ide o to, aby tam aby pre členské štáty nevznikli dodatočné, dodatočné bremena v súvislosti s požiadavkami týchto nari- tohto nariadenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Mussolini, pani Wimberg. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ilegálni migranti, ktorí odmietajú rešpektovať rozhodnutie o návrate, sú gigantickým problémom, nie je to tajomstvom, ten problém sa len zväčšuje. Často jednoducho zmiznú a um, prepadnú rôznym typom trestnej činnosti. Potom je ďalej problémom aj to, že zákon sa nerešpektuje do takej miery um, a podľa mňa je nariadenie a takýto legislatívny akt nutný. Problém s návratmi je problémom pre európsku legislatívu a ja Vítam návrh spravodajcu, súhlasím aj s pozmeňovacím návrhom 5a. Tam sa hovorí, že uznávanie nových cestovných dokladov má byť podmienkou na to, aby občania tretich krajín mohli získať povolenie k pobytu v zmysle vízového kódexu. Ďakujem veľmi pekne pani Sargentini. Ďakujem pani predsedajúca. Prepačte, že som meškala. Na úvod mi dovolte e, uviezť. Áno, ide o technický spis. E, myslím si, že by sme sa toho mali pridržať. Nedohodneme sa, ak z toho začneme robiť politický spis. Poviem prečo. Minimálne teda, tak ako to vnímame my, zelený. Nemyslím si, že je problém e, s návratmi po tom, čo pobývajú nelegálne, alebo im bola zamietnutá žiadosť o azyl. Ak dokážete vrátiť niekoho do tretej krajiny, tak tá tretia krajina vám to musí umožniť, teda že ich príjme naspäť. A ja som bola svedkami prípadov, že ľudia sa chcú vrátiť, ale ich vlastná krajina ich status neuzná a nedostanú k tomu doklady. My my sme tento problém neriešili, existoval síce lese pase, ale ja sa chcem spýtať, na čo potrebujeme dokument lese pase, ak budeme mať dohodu s treťou krajinou, že niekoho vpustia bez takéhoto dokumentu, tak by, by tá krajina poskytla tie správne doklady a ak toto má nejakým spôsobom uľahčiť návraty a tí, ktorí sa musia vrátiť a ktorých akceptujú na druhej strane, tak s tým problém nemám. To je súčasť azylového postupu, postupu návratov. Ale ak je, ale ale ak to má nejakým, jednoducho ne, niekoho nevpustíte do krajiny, ak jednoducho tak nechcete urobiť, či už má pri sebe doklad alebo nie. Ja viem, že pán spravodajca tam doplnil niektoré úvodné ustanovenia. Ja to síce nezdielam, ale nebudete určite prekvapení, keď poviem, že to nenapomáha k ujasneniu tohto technického spisu. My požiadame o ďalšie ujasnenia. Napríklad Mm, tento doklad e, obsahuje teraz fotografiu. Pán spravodajca hovorí, e, fotografia pasového formátu v poriadku, to dáva zmysel, nedáte tam nejakú fotku na pláži alebo podobne. Ale ako získame takúto fotografiu? Existuje už niekde v systéme, pretože niekto žiadal o azyl a pokiaľ, pokiaľ v systéme takáto fotografia neexistuje, potom čo? Ak si osoba neželá byť fotografovaná, a tak ďalej. To znamená, že ho musíme vyhostiť, neviem. Takže je tam veľa vecí, ktoré by sme veľmi radi ešte objasnili. Toľko z mojej strany. Viem, že som prišla neskoro, ale ja nechcem naozaj, aby sa, aby sa to politizovalo ak sa, to, ak sa z toho budeme snažiť urobiť potenciálnu návratovú politiku, tak myslím si, že to nie je ten správny spôsob. Pani Veržia, nech sa páči, ako vás pravda, spravodajkňa si želáte vystúpiť? Prepačte, ja som prišla neskoro. Ja by som rada dodala snad len toľko, že nie som veľmi prepravená, eh, prekvapená zo zmien textu spravodajca, ale súhlasím s názorom pani Sargentiny k tomu, že táto téma musí ostať technickou témou. Ak chceme postupovať, nemôže byť politickým nástrojom. A ľutujem ten obrad, ktorý to zaznamenalo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa spýtam komisie, po prípade ďalších kolegov. Nech sa páči. Dobré ráno, volám sa Emanuel Kabo, som z DG Home. Dovolte mi zo pár pripomienok z našej strany. Na teraz nemáme harmonizovaný cestovný doku- dokument so silnými bezpečnostnými prvkami. Predstavuje to problém um, z pohľadu efektívnosti našej politiky a my sa snažíme týmto návrhom v rámci celej readmisnej reťaze možnosť, respektíve chceme sa ubezpečiť, že nebudú existovať žiadne slabé články, ale že všetky články budú dostatočne silné. Niektoré krajiny totiž neakceptovali dokumenty, pretože nemali e, dostatočne silné bezpečnostné prvky. Toto je len jedna časť e, reťazca. Nedokážeme týmto návrhom riešiť všetky problémy, ktoré sa týkajú readmisie. Vieme, že s členskými štátmi, viete, že riešime oveľa viac jednotlivých oblastí. E, toto je len jedna z nich. Chceme sa ubezpečiť, že má, budeme mať silný návratový dokument a e, môže to byť len dokument technickej povahy. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, Hovoríte v nich o technických štandardoch, e, prekladoch, viac informáciách. Musíme to všetko samozrejme preštudovať, musíme sa ubezpečiť, aby sme nejak nezaťažili ešte viac proces, aby sme nevytvárali zbytočnú byrokraciu a aby nám tieto prvky priniesli určitú pridanú hodnotu. Dokument by mal byť jednoducho používateľný zo strany členských štátov. Ak, je príliš, ak bude príliš nákladný, tak to nedáva zmysel. Potom pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 5a, aby sme napojili, alebo aby sme, aby sme, ak by sme napojili admisné dohody na využívanie tohto dokumentu, no už to by bolo kontraproduktívne s krajinami, s readmisnými krajinami. Nie sú ľahké rokovania, mnohé z nich nechcú akceptovať readmisné dohody, čiže potrebujeme istú flexibilitu a to si vyžaduje uh, E, neustále politické úsilie nemôže existovať takéto silné prepojenie, to by bolo len kontraproduktívne. Pokiaľ ide o víza, áno, je to dobrá možnosť, aby sme využili, aby, aby mali víza takú, takýto pákový efekt. Je to aj dobrý spôsob, ako podľa nás mm, využívať pri krajinách, ktoré nespolupracujú s nami a práve toto hľadisko diskutujeme aj s členskými štátmi. Máme, máme teraz diskusiu o vízach, to je súčasťou aj trialógu, je to otázka výkaz, čiže ale nebudeme o vízach diskutovať pri tomto dosie. Eurodac, Schengenský informačný systém. Áno, na komisii pracujeme a chceme využiť systém SIS a poprípade i Eurodac na to, aby sme získali všeobecnejšie informácie členských štátov, pokiaľ ide o návratové rozhodnutia. Máme aj štúdiu realizovateľnosti, ktorá prebieha, cieľom ktorej je, či môžeme informácie o takýchto rozhodnutiach vkladať do SIS. Štúdia realizovateľnosti ne, ešte skompatizovaná nebola. Máme zo pár ťažkostí, pretože v rámci Eurodac a Schengenského informačného systému môžeme mm, vkladať isté údaje, ale dokumenty nie. Čiže uvidíme, čo bude možné a potom v každom prípade, pokiaľ ide o tú realizovateľnosť, tak eh, komisia možno predloží niečo, ale myslím si, že to, tento dokument nie je tým správnym miestom na práve tento typ diskusie. My riešime len určité otázky, technické otázky a mali by sme obmedziť diskusiu len na e, tú technickú povahu. Želáme si totiž, aby sa dokument akceptoval čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, pán Kabu. A slovo dostane naspäť spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja už nemôžem nič dodať k obsahu a v podstate, ale by som chcel pripomenúť kolegom, že lehota na prekladanie pozornosti národa 24. apríla a my sa budeme e, snažiť zorganizovať e, ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov. Bola som informovaná, že to je 28. apríla o 17.00. No dobre, tak sa ospravedlňujem. Mm, ďakujem pekne. A teraz pôjdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je posunenie kontrol e, s relevantnými databázami na externých, na vonkajších hraniciach. Spravodajkňou je pani Makovej. Myslím, že to je veľmi dôležitý návrh. No a slovo okamžite dostane spravodajkyňa. Nech sa páči. Mulțumesc, doamna președintă. Um, securitatea Europei și a cetățenilor ei este o prioritate absolută. Ďakujem veľmi pekne. Pre nás je bezpečnosť absolútnou prioritou. Väčšina islamistov, ktorí spáchali teroristické útoky, sú, nezabúdajme, občania Európskej únie. No a tento fenomén džihadistov získalo už veľmi veľké divenzie a preto treba posilniť naše vonkajšie hranice a musíme e, nájsť prostriedky na to, aby sme, ich, aby sme to urobili návrh komisie, modifikovať šengenský kódex. E, znamená, že kontrolovať každého občana, e, každú osobu, a to na základe databáza alebo úkladov v databázách. A týchto obyvateľov z oblasti mimo EÚ v oblasti týchto systematických kontrol, teda pre každú osobu, e, ktorá má tretich osob, ktoré tvoria veľkú e, časť osob na vonkajších hraníc. To by e, znamenalo osobám pre občana EÚ kontroly na základe vyhodnotenia rizik členských štátov. Takéto hodnotenie musí preukázať, že tieto kontroly e, majú konkrétny cieľ, takže tie kontroly sú zamerané na niektoré osoby a takže aké sú najdôležitejšie časti tejto správy, aby som ich teraz rada vymenovala. Rada by som máme nové návrhy e, v porovnaní e, s návrhom komisie. Ide o cieľené kontroly, e, no a v prípade potreby vykonávania týchto kontrol je to výnimka, ktorú sa dá aplikovať, ale len na obmedzené časové obdobie. Takže táto výnimka sa na všetkými druhmi, zameria na všetky druhy hraníc. Cieľom takýchto kontrol musí byť konkrétny cieľ, presný cieľ, takže eh, sa prispôsobiť situácii z ohľadom na normalizáciu eh, pohybu eh, pre matkové kontroly. Členské štáty môžu robiť prechodné obdobie 6 mesiacov od vstupu naradenia do platnosti. No a ja chcem povedať, že táto lehota 6 mesiacov je príliš dlhá a ja chcem navrhnúť kratšiu lehotu. Čo sa týka hodnotenia rizík, tak mm, treba e, kontroly komunikovať Frontexu, komisii a členským štátom, ktoré majú spoločnú hranicu alebo majú teraz dielajú rovnakú hranicu. No 12 mesiac, mesiacov po eh, vstupe do platnosti naše nariadenia komisia predloží parlamentu a rade hodnotenie dôsledkov a následkov eh, výnimky. O no, tom, že sa jedná skutočne o kontroly eh, presné. Takže taký je cieľ spraviť na to, aby sme sa vyhli eh, dvojitým systematickým kontrolám eh, osob, ktorý, ktoré prekračujú hranice členského štátu, kde neboli zrušené eh, kontroly na vnútorných hranice alebo interné kontroly, tak členské štáty môžu vykonávať celé kontroly len pri opustení, opustení územia. No a dvojitú kontrolu na základe rovnakého, nejakej databázy. Ale Rumunsko napríklad by chcelo udržať systematické kontroly má pravidlo vo všetkých databázach. Rumunsko aplikuje toto pravidlo od novembra 2015 pre občanov EÚ a to všetky externé hranice alebo vonkajšie hranice Rumunska pozmeňujúci návrh 14 na posilnenie bezpečnosti navrhujem, aby členské štáty, ktoré e, zaviedli dočasné kontroly na vnútorných hraniciach, navrhujem e, kontroly oči systematickým kontrolám na základe všetkých databáz, ktoré sú dispo, eh, k dispozícii. Pravidlo hmm, teda mutatis mutandis na kontrolu hraníc malo byť, je teda v šengenskom kódexe pozmeňujúci návrh 22, využite všetkých prostriedkov, ktorými disponujeme v boji proti terorizmu a na posilnenie hraníc, tak ja chcem povedať, že tam, kde je to možné, občania, ktorí nie sú občania, občanmi členského štátu EÚ, totožnosť bude identifikovaná na základe databáz z tých krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ alebo Schengenu a takže môžeme konzultovať aj iné databázy ako databázy SIS, SAS alebo databázy Frontexu, Europolu alebo národné databázy. No a toto verifikácia môže byť na základe bilaterálnych dohôd medzi e, členským štátom, EÚ, Európskou úniou a tretou krajinou, ktorá nie je, e, nie je členom EÚ. Myslím, že Európska únia musí spolupracovať lepšie e, na medzinárodnej úrovni, tak aby zaručila bezpečnosť a aby dokázala lepšie bojovať proti e, terorizmu. E, nedávne útoky potvrdzujú, že všetky dodatočné kontroly sa vykonávajú za cieľom zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť občanov EÚ majú stracha, pretože právo na život je ohrozované. Ja som hovoril s mnohými občanmi EÚ zo všetkých členských štátov, no a konštatujem, že všetci sú presvedčení, že Európska únia nerobí dosť a že príjma rozhodnutia príliš neskoro. A na druhej strane teroristi sú lepšie pripravení na vykonávanie atentáto, takže my len ľutujeme to, čo sa stalo. Takže ja myslím, že musíme postupovať rýchlejšie, musíme odsúdiť byrokraciu. A nie len o šengenský kódex, ale aj o bezpečnosť a zabezpečenie hraníc, ktoré treba posilniť všetky vonkajšie hranice, takže musíme prijať čo najrýchlejšie ten nástroj, aby sme prešli ďalším stratám životov. Ja ďakujem a teším sa na vaše pripomienky. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. apríla. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Makovej. No a slovo teraz dostanú e, tieňoví spravodajcovi ako prvá pani Kudrická. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne, predsedníčka. Ja by som rada poďakovala pani Makovej za komplexnú prezentáciu. Ako EPP súhlasíme s obsahom správy, ktorá reaguje na výzvy budúcnosti, hlavne ohľadom bezpečnosti v šengenskej zóne, šengenskom prístroje. Myslíme, že Ehm, bezpečnosť musí byť imperatívom pre európskych občanov a preto vonkajšie hranice EÚ musí, musia byť eh, zabezpečené účinnejším spôsobom vrátane eh, výmeny informácií efektívnym spôsobom s ochranou osobných údajov. Ja som rada, že v správe eh, sa navrhuje prechodné obdobie pre 6 mesiacov pre vzdušnej hranice, Čiže na začiatku nebude mať disproporčný dopad na, dopravný tok a celkové, e, celkový čas cestovať, ale musíme pragmaticky a realisticky. Znamená to, že my musíme akceptovať obdobie 6 mesiacov ako prechodné obdobie pre vzdušné hranice. Ja chcem predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy, e, ktoré by pridali prístup k všetkým relevantným databázam, ktoré by mohli, pomohli definovať, či osoba nepredstavuje nebezpečenstvo pre verejnú bezpečnosť. Ďalej treba podporiť členské štáty, aby si vymenali údaje v databázach a doplňali ich. No a rovnako chcem zdôrazniť eh, význam niektorých členských štátov na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré nie sú súčasťou šengenského priestoru, aby boli úplne integrované systému SIS, tak aby mohli e, v plnej miere chrániť vonkajšie hranice EÚ. Rovnako si myslím, že by bolo užitočné stanoviť lehotu e, na na, pre komisiu poskytnúť finančnú podporu členským štátom a poradiť a odporučiť, koľko brán treba e, inštalovať na hranič, špecifických hraničných prechodoch. Ja ďakujem pani Makovej a ďalším tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu a teším sa na zlepšenú verziu tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kudrická, pani Fajon, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj Monike za úvod správy. Je nepochybné, že všetci, všetkým nám ide o bezpečnosť európskych občanov, ale ja mám isté obavy a poukážem len na niekoľko z nich. Myslím, že tento návrh komisie je veľmi orientovaný len na bezpečnosť a zanebáva princíp proporcionality. Rado by som sa spýtala, požiadala, myslím, že komisia e, sa vyjadri neskôr, prečo nebola vykonaná dopadová štúdia, e, ktorá, spojená s takýmito návrhmi väčšinou. Nemáme žiadne empirické dôkazy o tom, e, že systematické kontroly všetkých e, pasažierov EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice EÚ, znamená zvýšenú, zvýšené riziko. E, pohraničná stráž už nie sa dnes, dnes musí dodržiavať šengenské Schengenský kódex, vízový kódex, ja som navštívila vonkajšie hranice, keď som bola spravodajkňou pre balíček o inteligentných hraníc a môžem povedať, že e, mnohí e, mi povedali, že počas špičky nekontrolujú systematicky víza v rámci systému VIS, aj keď je to e, povinné kvôli veľkému tlaku leteckých pasažierov a hovoríme len o jednej tretine hraničných prechodov, sú tre, príslušníkov tretich krajín, ktoré nesystematicky kontrolujeme. Ak budeme ešte občanov EÚ, či sú dve tretiny pasažierov, tak na hraniciach máme obrovský problém. A ja mám obavy, že komisia nepreverila skutočne možné dopady implementácie tohto návrhu v praxi. Myslím, že systematické kontroly pre všetkých v relevantných databázach budú mať disproporčný dopad dopravné toky na niektorých hraniciach, môžem povedať na hranici medzi Slovenskom a Chorvátskom. Budeme mať veľmi praktické problémy implementovať túto, toto rozhodnutie v praxi. Eh, Zročne prekrosy, prekročí hranicu 52 miliónov osôb približne. A ďalší problém je medzi Španielskom a Gibraltárom, kde je denná prevádzka 10 tisíc ľudí, čo treba systematicky kontrolovať. Čo to znamená? Takže po preskúmaní návrhu mám taký názor, že systematické kontroly treba vykonávať len v prípade potreby na základe hodnotenia rizik, či úplne opačne. A potom môžeme urobiť náhodne s rešpektovaním základných práv, alebo niektoré kategórie eh, nízkorizikových osôb mohli, byť, mohli dostať výnimku. Takže ja zastanem, predložím eh, návrhy, týmto smerom dúfam, že zlepšíme prejav. My nepotrebujeme ďalší zlý, nedostatočný zákon alebo právo, ktoré sa nedá realizovať v praxi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Fajon. Pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem spravodajkyni za prezentáciu. Ja súhlasím s viacerými obavami, ktoré vyjadrila pani Fajon. Tak chceme bezpečnostné opatrenia, kde to je nevyhnutné, áno ale malo by to byť nevyhnutné a proporcionálne, pretože je iný zmysel. Hovoríme o opatreniach, ktoré budú mať obrovský dopad na dopravný tok. A tiež delám obavy z nedostatku existencie teda za eh, Francúzsko to skúsilo na letisko Charles de Gaulle jeden deň a oni to, bolo to také hrozné, že po prvom dne to zrušili. A keď letisko Charles de Gaulle to nezvládne tak, ako očakávame, že sa to bude dať zvládať na niektorých iných letiskách. Takže ja skutočne myslím, že potrebujeme hodnotenie dopadov predtým, než príjmeme akékoľvek rozhodnutie. A okrem toho Zdá sa, že tu je tendencia komisie, aby systematicky eh, návrhy, ktoré sa dostanú do výboru LIBE, nevybavia dopadovo štúdio. A rovnako by som rada pochopila, prečo je výnimka zo systematických kontrol pre pozemné a námorné hranice, ale nie pre vzdušné hranice. A ja nechápem tiež logiku Myslím, tým, že pravidlo sú systematické kontroly a výnimka sú cieľené kontroly na základe rizika. Keď niečo je založené na riziku, to znamená, že robíte presne to, čo chcete a konkrétne reagujete na riziko. Všetko, čo nie je rizikové, prečo? Prečo nám sú systematické kontroly? na miesta, kde nie je riziko. Takže malo by to byť obrátené, pravidlo by malo byť cielené, e, kontroly na základe rizik. A výnikom by mali byť systematické kontroly. A ďalej, myslím, že treba e, sa zaoberať aj tými nástrojmi, ktoré už máme. E, máme využitie PNR, máme API. No a som dopočula, že celé členské štáty teraz vie tlak na dopravcov, aby systematicky zhromažďovali údaje API pre vnútroeurópske lety, čo je porušenie pravidel, treba to vyšetriť. Mali by sme skontrolovať nástroje, ktoré máme a má, musíme sa zaoberať aj tým, ako to zosúladené s novým návrhom e, pre systém vstup a výstup. A dve záverečné pripomienky ak by boli zacielené rizikové kontroly, aké by, aký bol základ pre hodnotenie rizik. Bude to na základe profilingu alebo čoho, to by som rada pochopila. A ešte jedna pripomienka. Práme krok späť a nekonáme prenáhlenie. Chceme bezpečnosť, ale treba presne hodnotiť, odkiaľ prichádzajú rizika že sa sústredíme veľmi na rizika zvonka. Myslím, že to je ľudská povaha mať takýto reflex, že riziko je niečo, vždy niečo zahraničné, vonkajšie. Ale keď sa pozrieme na skutočné hrozby a útoky, ktoré sme zažili nedávno, tak ehm, boli útočníci z EÚ a nie z ehm, zahraničia. Takže treba príjmať bezpečnostné opatrenia, áno, ale musia byť proporčné, nevyhnutné a hlavne účinné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Intveld, pani Veržiat, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela tiež poďakovať spravodajkyni. Ja súhlasím v veľkej miere s analýzou, e, ktorú, e, čo povedala pani Fajon, aj pani Intveld. Myslím, že všetkým nám záleží na bezpečnosti našich občanov a všetkých, ktorí žijú na našom území. A rovnako myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že reakcie, veľmi také prenahlené, sú dobré po atentátoch, videli sme to po atentátoch v Madride, Uvidím jeden príklad. A, a, predajkyňa hovorila 10 rokov zavedenia a treba posilniť kontroly na vonkajších hraniciach. Nechápem úplne logiku. Máme tú obsesiu s kontrolami všetkých občanov, všetkých, ktorí prichádzajú na naše územie. Ako by sa to dalo urobiť bez vplyvu na dopravné toky? Ja tomu nerozumiem. Ako by sa to dalo urobiť bez dodatočných nákladov? Viem si predstaviť, ako by to neprinieslo dodatočné náklady pre e, členské štáty. Bez dodatočného, bez dodatočného personálu, keď chceme prechádzať veľmi dlhým čakacím, e, čakacím radám alebo e, čakacím lehotám. Myslím, že nemôžeme nutiť európsky, európsky text, európske znenie tretím krajinám, aby mali eh, rovnaký text eh, alebo rovnaké rovnaké dokumenty eh, ako krajiny EÚ. Myslím, že problémom je ehm, spolupráca medzi členskými štátmi, ktoré neplnia svoje povinnosti. Pani Fajon uviedla príklady. Takže skutočne treba držať proporcionalitu, potrebujeme eh, vyhodnotenie dopadov. Eh, Sophie, eh, Sophie Intveld hovorila o Charles de Gaulle. Poviem iný príklad. Letisko Štrasburgu, malé letisko, ktoré snažili sa zaviesť systematické kontroly, ale skončilo to veľkým fiaskom. Letisko ako to Štrasburské nemá prostriedky na realizáciu a vykonovanie takýchto kontrol. Ja by som, ja chodím vlakom, takže nemám problém a želám veľa šťastia všetkým kolegom, ktorí do Štrasburgu cestujú lietadlom. Myslím, že treba počítať so zdržaním príchode aj pri odchode. Ale by som ešte povedala, že členské štáty systematickými kontrolami na vonkajších hranicách EÚ po toko v Paríži v januári 2015 Francúzsko požiadalo systematické kontroly, to sa neurobilo. Dnes sa, sa mení nariadenie o Schengene, aby sa obrátilo nejaké to dôkazné bremeno. Ja nemyslím, že sa to podarí. Takáto zmena členské štáty opätovne žiadajú od Európskej únie, aby odôvodnilo konanie a Európska komisia len prekladá dodatočné texty. Mňa by zaujímalo, aká je koherentnosť týchto opatrení, pretože sa upravujú všetky dokumenty e, tejto oblasti, ako skoordinujeme s textami, ktoré sme prijali o PNR, ako to bude skoordinované e, s dokumentom, ktorý e, o inteligentných hraniciach, verejne Eurodáka. Ja už nič nechápem, snažím sa to sledovať, ale už viac nechápem, o čo sa snažíme. Ja myslím, že členské štáty hľadajú nejaký únik vlastnej, alebo zbavujú sa vlastnej zodpovednosti. Európska únia dokáže presadzovať no a uvádzať na eh, papier zodpovednosť eh, nevyrieši eh, problém občanov, tých, ktorí žijú na území EÚ, myslím, že v budúcnosti sa nám nepodarí zabrániť ďalším atentátom, no a to, čo teraz eh, navrhujeme, nebude fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Veržia, pani Lunaček. Ďakujem pani predsednička. Tiež by som eh, chcela poďakovať pani Makovej za jej prezentáciu a musím povedať, že zdieľam mnohé z tých obáv, ktoré spomenuli eh, rečníci pred mnou. Áno, eh, bezpečnosť je otázkou, ale dôležité sú aj proporcionalita a potrebnosť. To sa ešte stále dostatočne neobjasnilo komisiou. Ako Tania Fajon povedala, hodnotenie dopadov. Komisia chce teraz robiť hodnotenia dopadov všetkého. A prečo nie teda urobiť ho aj v tejto oblasti? Lebo je to veľmi špecifické a malo sa to urobiť už predtým. Spomínam si na naše zasadnutie tieňových správodajcov. Komisia povedala, že Frontex im povedal, že na letiskách by to trvalo 1 až 10 sekúnd takáto kontrola. To, čo povedala Sophie Infeld teraz, e, ten je, e, že to skúšali jeden deň na Charles de Gaulle, ale nefungovalo to, pretože to proste príliš dlho trvalo, alebo bolo tam nedostatok ľudí, alebo boli príliš dlhé rady. Nuž, a takisto aj vieme, čo sa deje v Štrásburgu, teda tí z nás, ktorí chodia lietadlami. Takže chýba tu hodnotenie dopadov a bez toho si neviem uh, predstaviť nejaký úspešný follow-up. A ďalšia vec, vieme všetci veľmi dobre, že keď uh, ide o teroristické útoky, tí, ktorí ich urobia, sú tí, ktorí e, e, sa narodili a žijú tu na tomto kontinente. Nie sú to utečenci a je veľmi dôležité to oddelovať. Na jednom e, zasadnutí sa spomenulo, že sa treba zaoberať tým, či ide o turistov, alebo ľudí, ktorí pracujú cezhranične, alebo utečencov. Prepačte, Našim zámerom tu je e, snažiť sa zabraniť e, teroristom, e, ktorí sa vracajú zo Sýrie. Naozaj trvám na tom, aby sme to tu rozdielovali v našom zmyšľaní. Tiež zdieľam obavy, pokiaľ ide o to, že áno, malo by to byť, malo by sa vychádzať z rizík, ale ako ich budete e, e, vytvárať? Etnický e, profiling, každý, ktorý má tmavú pleť, bude hodnotený a tí bieli môžu prejsť ďalej. Ako sa to bude diať? To nie je jasné tiež. A tiež by som chcela sa vyjadriť k trom pozmeňovacím návrhom pani Makovej, pozmeňovací návrh 14, hovorí, že v prípade e, e, dočasného e, zavedenia kontrol, kontroly, kontroly a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že členské štáty by takisto automaticky na vnútorných hraniciach, bez toho, aby žiadali komisiu o súhlas, mohli uplatňovať tie isté pravidlá. Nemyslím si, že by to malo ísť o automatickosť Nemôžeme tu automaticky odkazovať na vnútorné hranice. Ak vidia takúto e, potrebu, musia o to osobitne požiadať. Podľa mňa inak to nie je schodné, podľa mňa. No a potom pozmaňovací návrh 21. Takže e, konzultovať relevantné databázy. Myslím, že tento zoznam by mal byť uzavretý. Nie, že by sa tam mali kedy hoci, aké databázy vkladať. A pozmeňovací návrh 22. Tiež by som povedala, že by bolo potrebné, ak databázy ktoré tu boli vložené, pretože máme dohody e, s tretimi krajinami. Tieto databázy by sa tam tiež nemali automaticky vkladať, ale e, systém SAS by ich mohol e, skontrolovať a potom integrovať, ale nemalo by tam ísť o automatický proces. Ďakujem, pani Wimberg. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. V dnešných časoch nám ide silnú kontrolu. Ja som za tieto e, kontroly, pretože vidíme, k čomu tu e, čoraz viac dochádza, útoky a podobne. A ja radšej budem stáť v rade na letisku na kontrole, než aby e, som musel chodiť e, vlakom. Samozrejme, bude tu viac kontrol na letiskách a možno je to trošku obťažné a trošku to dlhšie bude trvať, ale treba myslieť aj na bezpečnosť. Ale to, čo tu navrhuje pani spravodajkyne, ja vítam e, tento návrh, ale chcela by som poukázať na to, že teroristi, a to sme už počuli, sú už medzi nami vo do veľkej miery ide o e, ľudí e, s občianstvom únie. E, vieme, že 56 tisíc teroristov žije v EÚ, takže nepostačujú iba kontroly na vonkajších hraniciach. Nie, členské štáty musia opäť mať pod kontrolou aj svoje vlastné vnútorné hranice. Mm, vítam pozmeňujúci návrh 3, kde sa žiada o kontroly pri e, vstupe a výstupe. A potom pozmývací návrh 18. Tam sa hovorí, že niektoré opatrenia by sa mali vykonávať 6 e, mesiacov. Ja si nemyslím, že by to malo byť 6 mesiacov, ale tak dlho, ako je to potrebné. Pani Mussolini žiada o slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Súhlasím s návrhom pani spravodajkyne, aj pokiaľ ide o to, čo hovorí e, tenevý spravodajci, ide o vyvážený návrh. Ale potom, čo som si vypočula e, kolegyne, e, zdá sa mi, že e, navrhujú, už nedá sa e, predvídať, kedy bude nejaké zemetrasenie, tak poďme e, stavať domy na sopkách. Je to také podobné. Európska únia veľmi vyvážene hovorí, e, že treba viac kontrolovať vonkajšie e, hranice a treba mať aj možnosti kontroly na vnútorných hraniciach. E, treba tu mať sieť vo vnútri Európy. Takže treba prekonať egoizmy, ktoré tu momentálne máme. A posledné porovnanie. E, zoberme si tu bruselské letisko Zaventem. Musíme naň odchádzať 3-4 hodiny vopred. Tam napríklad je 6 e, e, policií. Ak niekto nájde e, svoj dokument, teda stratí niekde svoj dokument cestovný tu v Bruseli, tak musí ísť na tú jednu špecifickú políciu v každej štvrti, pretože oni navzájom medzi sebou nekomunikujú. To sa mi zdá byť naozaj závažné. No, takže treba naozaj posilňovať Jednotlivé systémy sa spomínajú v jednotlivých e, správach, ktorými sa tu e, e, zaoberáme. A mm, bolo by dobré, aby sme spomenuli, že treba vonkajšie hranice posilňovať, ale treba mať aj prepojenie medzi jednotlivými systémami, ktoré zbierajú údaje, prepojenie medzi členskými štátmi. Ďakujem. Chcela by sa komisia vyjadriť. Pani, ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať Libe za to, e, že sa prioritne venuje tejto téme rovnako ako aj iným prvkom e, z tej cezhraničnej, e, cezhraničného balíčka decembra 2015. Chcel by som e, sa iba tak vo všeobecnosti e, vyjadriť a potom neskôr presnejšie, keď budem mať jednotlivé pozmeňovacie návrhy z ústeňových spravodajcov. Takže všeobecné e, poznámky najprv. Niektorí hovoria, že tento návrh vychádza z teda potreby bezpečnosti. Áno, presne je to tak. Nemal by si to ale vnímať ako niečo izolované. Je to súčasťou celej série iniciatíva a opatrení, ktoré komisia príjma a navrhuje, aby sa e, lepšie manažovala migrácia a zíla vonkajšie hranice. Áno, tento návrh je Eh, si, si dáva za cieľ eh, cieľanejšiu bezpečnosť, ale eh, komisia nenavrhuje čisto iba bezpečnosť. Máme tu aj iniciatívu spojenú s relokáciou, pra, legálnymi cestami pre migrantov, aby mohli prísť do Európy, s prerozdeľovaním utečencov. Niektorí členovia sa už v všeobecnosti vyjadrili k tomu, že tu chýba hodnotenie dopadov pre nedávne návrhy komisie. Áno, je tomu tak. A je pravdou, že v princípe hodnotenie dopadov by sa malo poskytnúť. Ale myslím, pani predsedníčka, že toto je všeobecnejšia a politickejšia e, diskusia, ktorá by nemala e, ovplyvňovať e, diskusie o tomto návrhu, pretože vás môžem ubezpečiť, že tento návrh e, e, sa e, neurobil izolovanie. Boli sme v kontakte s členskými štátmi, s cezhraničnými, s pohraničnými službami, s Frontexom. Nie je to úplne neodôvodnený návrh, iba preto, že tu chýba hodnotenie dopadov. Ale všeobecná diskusia o absencii hodnotenia dopadov E, tu treba e, e, riešiť s komisiou vo všeobecnosti. No a potom otázka proporcionality. Dovolte mi, aby som pripomenul pani predsedníčka, čo tu dnes máme. Momentálne tu už existuje povinnosť pre členské štáty systematicky kontrolovať všetky osoby, ktoré prechádzajú externými hranicami, vrátanie občanov EÚ. Takže všetci musia byť e, momentálne kontrolovaní, všetci jednotlivci, ktorí e, prechádzajú e, hranicami, takže to nie je nejaká nová otázka, nevyvstáva tu žiaden problém proporcionality, toto už platí a vyžaduje sa dnes. To, čo nám ide v tomto návrhu, je počas týchto systematických kontrol urobiť povinnú aj kontrolu databáz. Check exists. And there, of course... A samozrejme, to vysvetľuje aj komisia v e, tom vysvetľovacom memorande. Môže to negatívne ovplyvniť e, doby čakania e, na hraniciach. Preto komisia vo svojom návrhu navrhuje možnú e, e, výnimku e, pri námorných hraniciach a pozemných hraniciach. Nož je to prepojené s už existujúcou infraštruktúrou a spôsobom, ako sa vykonávajú kontroly a s povahou e, tých príslušných tokov. E, pokiaľ ide o letiska, neviem nič osobitné o letisku v Štrasburgu, ale vo všeobecnosti každý cestujúci e, musí sa prezentovať na kontrolách. Každý je kontrolovaný, občania EÚ sú vždy kontrolovaní, ich identita je vždy kontrolovaná, ich národnosť. No a potom e, starostlivejšie kontroly sa už teraz e, e, vykonávajú na záchrade hodnotenia rizik a tu odkazujem na spoločné indikátory rizik, ktoré boli vypracované minulý rok v kontekste boja proti zahraničným bojovníkom. A potom by som ešte chcel doplniť ďalší prvok. V rámci boja proti terorizmu toto nie je e, e, to, čo by nám odstranilo všetky e, bezpečnostné hrozby, ale určite nám to umožní vidieť, kedy sa zahraniční bojovníci odchádzajú, kedy sa vracajú a E, samozrejme, máme tu aj hlásenie v rámci SAS, e, pokiaľ ide o ľudí, o ktorých sa predpokladá, že sú zahraniční e, bojovníci. Systematické kontroly nám umožnia ich detekovať, keď sa snažia opustiť alebo vrátiť do šengenskej oblasti cez hranice iných krajín než krajinu, ktorej národnosť majú. Na letiskách infraštruktúra umožňuje doplniť k existujúcim eh, systematickým kontrolom aj systematické kontroly databáz. Na rade eh, eh, sú naklonení prechodnému obdobiu, pretože sa možno bude potrebovať dodatočný personál, dodatočné kontrolné, budovanie kontrolných miest a 6 miest pre väčšinu členských štátov. Teda 6 mesiacov sa zdá väčšine členských štátov ako e, akceptovateľné obdobie. Spravodajkynia navrhuje kratšie obdobie, ale to je už e, bod na diskusiu počas nastávajúceho trialogu. Pokiaľ ide o pozemné hranice, tam je situácia odlišná. Závisí to od geografickej polohy. Niekedy je tam iba e, jedna e, jedna, jedna, jedna, jedna e, stopa, takže tam by mohol byť problém a mohli by tam vzniknúť dlhšie e, čakania, takže tam komisia e, umožňuje výnimky na základe analýz rizík, hodnotenia rizík, ak by tu mal vzniknúť takýto negatívny dopad na cezhraničné toky ale je na členských štátoch, aby preukázali, že e, fakt, že tam sa systematicky nekontrolujú databázy, že to neovplyvní bezpečnosť. Pani predsednička, možno posledný e, komentár k uplatňovaniu tohto e, princípu na vnútorných hraniciach, keď členské štáty znova zapetú hraničné kontroly nie všetky e, uplatnenia e, pri kontrách vonkajších hraníc e, nezačnú automaticky platiť, keď nejaký členský štát dočasne zavedie kontrolu vnútorných hraníc. Napríklad pokiaľ ide o zámer premariť akty sa v prípade nejakého E, nejakého futbalového podujatia. Netreba tam automaticky zaviesť e, kontrolu databáz. Kontroly, ktoré e, sa vykonávajú na vnútornej hrane v takom, hranici v takomto prípade, závisia od individuálnych prípadov, o akú hrozbu ide a ako ju najlepšie adresovať, riešiť. Takže nie je tam automatická implementácia všetkých týchto ustanovení ako v prípade kontrol e, vonkajších hraníc. No a potom e, sa teším na ďalšie reakcie a našu ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne e, zastupcovi komisie. Áno, Sofi. Veľmi stručne e, sa komisia povedala, že e, je to prediskutované napríklad so zástupcami e, letisk a podobne s zainteresovanými stranami. Prečo teda nemôžeme mať e, výsledky e, týchto diskusí, aj keď sa teda nevykonáva hodnotenie dopadov, čomu stále nerozumiem, mali by sme mať prístup k týmto informáciám. A myslím, že by sa nám mala dostať aj analýza, prečo si myslíte, že členské štáty by mali dostať povinnosť vykonávať takéto systematické kontroly a nepoužívať tie alternatívy, ktoré e, tu pre ne už dnes existujú pre výkon kontrol. Pán Deseustra, chceli by ste zareagovať e, teraz? K prvému bodu uvidím, čo sa e, dostane, čo máme v písomnej podobe k dispozícii. Pani Makovej. Ďakujem pekne len pár slovami. Áno, bolo by dobré mať určité závery e, z tých e, diskusí komisie a e, zastupcami napríklad pohraničnej stráže. Mali by sme sa ale pozrieť na realitu to už samé o sebe je hodnotením dopadov. Tí, ktorí sa dopustili teroristických činov, e, prechádzali e, vonkajšie a potom vnútorné hranice. Vieme teda, že k tomu dochádza a teda mali by sme e, posilňovať kontroly na hraniciach. Teraz hovoríme o vonkajších hraniciach v tejto správe. Súhlasím, že by bolo dobré keby sme tu mali tento eh, materiál eh, o diskusiách komisie s zainteresovanými stranami. Nuž, ale eh, keď vieme, že k tomu dochádza, že takáto je realita, myslím, že na základe toho by sme mali konať a nemali by sme to predlžovať. Then, uh... More of my colleagues uh, to... Mnoho kolegov hovorilo o chaose na niektorých letiskách, keď sa snažia systematicky kontrolovať doklady. E, to sa stalo v prvých dňoch e, po útokoch. V prvom rade by som chcela povedať, že keď e, je niečo poprvýkrát, samozrejme takéto niečo sa môže udiať, ale potom sa poučíte z chýb a možno to uskutočniť tak, že to menej a menej bude narúšať plynulý chod. Na hraniciach sa kont- na hraniciach sú preto, aby sme zabránili teroristom a právo na život je prvým právom, čiže chcem položiť jednu otázku. Keď si neželáte systematické kontroly na hraniciach, čo iné? Ja si myslím, že keď niekto povie, dobre, to nie je dobré, neželáme si to, ale máte nejaký iný návrh, aby nie, návrh niečoho, čo by mohlo byť minimálne tak efektívne a čo by nám pomohlo zabezpečiť bezpečnosť na hraniciach. Ďakujem veľmi pekne pani Makovej. Už bolo pomenuté, že časová lehota je 28. apríla do 5. Toľko k tomuto bodu. Kolegovia, ďalší bod programu. Pokrok Turecka v plnení požiadaviek jeho plánu liberalizácie vízového režimu keďže každé rozhodnutie v prípade liberalizácie víz si vyžaduje naše zápojenie cestou postupu. Sporozdovenia je kľúčové, aby nám komisia včas a podrobne poskytovala informácie o tom, ako si Turecko naplňa stanovené požiadavky. 7. apríla sme už na Libe diskutovali o tejto správe, ale nemala komisia dostatok času, aby mohla predstaviť nedávny pokrok v tejto otázke. Takže ako prvá komisia a následne otvorím diskusiu pre kolegov. Pani Sigan za komisiu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, dobré ráno. Vážené poslanky, vážení poslanci, dámy a páni, som rada, že som dnes opäť medzi vami keď sa diskutuje o druhej správe o pokroku Turecka v procese liberalizácie víz Na začiatok mi dovolte uviezť dve veci. Myslím si, že je nesmierne dôležité sa pozrieť na oba dokumenty, respektíve treba na ne nahľadať spoločne. Ehm, správa o pokroku je dôležitá, ale ne, rovnako dôležité je čítať si túto správu v súčinnosti s pracovným dokumentom komisie. Hovoríme totiž o všetkých 72 porovnávacích faktoroch, benchmarkoch, a my sme sa snažili dať do správy všetky veci, ku ktorým bude treba pristúpiť, kým väčšina informácií o benchmarkoch, ktoré boli naplnené alebo takmer naplnené, sú súčasťou pracovného dokumentu. Áno, minule nebol dostatok času diskutovať podrobne o správe, nakoľko sme diskutovali s generálnym majiteľom pani Vervejom ohľadne všeobecného vyhlásenia EÚ Turecko. Preto nezabúdajme, že táto správa musí byť vnímaná v kontexte celkových e, vzťahov a dynamiky vzťahov z Turecka. Videli ste viacero príkladov liberalizácie víz a súvisiacich dialogov tento dialog a nástroj liberalizácie víz plus akčný plán a cestná mapa majú svoju metodiku a svoje pozadie. Európska únia spustila dialog s Tureckom v decembri 2013 paralelne s podpísaním readmisnej dohody EU-Turecko. Dialóg vychádza z plánu postupu cestnej mapy, ktorá veľmi jasne nastavuje požiadavky, ktoré musí Turecko naplniť, aby sa prepracovalo k liberalizácii víz. Máme 72 benchmarkov, požiadaviek v tomto pláne postupu v rámci piatich blokov ide o bezpečnosť, e, riadenie migrácie, verejný poriadok, bezpečnosť, základné práva a v tomto prípade existuje aj extra blok, ktorý sa týka readmisie nelegálnych migrantov. Viete veľmi dobre, že za ten čas e, sa odohrali dôležité e, schôdzky, samity, kde boli prijaté dôležité rozhodnutia v súvislosti s Tureckom, teda v novembri minulého roku a marci tohto roku. Znamená to, že pokiaľ ide o našu metodiku a implementáciu e, plánu postupu, e, to znamená, že, tieto doku- že práca na tých dokumentoch sa vzhľadom na túto situáciu zrýchlila. My riešime samozrejme všetky požiadavky, všetky časti a odporúčame na základe status quo situácie, ako je to, čo treba urobiť ďalej. Komisia od- pred, odprezentovala dve správy v oktobe 2014 a tá druhá tu máte pred sebou dnes. Ale ako som na začiatku povedala, viete veľmi dobre, že našu prácu treba vnímať na pozadí vývoju a dynamiky a vyhlásenie samitu hovorí, že do konca júna bude zvážené odstránenie prekážok um, vízového režimu, ak všetky požiadavky v zmysle cestnej mapy budú splnené. Ja poinformujem o druhom, druhej správe pokroku, ale čoskoro už bude zverejnená ďalšia správa o pokroku. Malo by to byť začiatkom mája, konkrétne 4. mája. Veľmi stručne vás poinformujem, aby som dala priestor aj pre otázky a odpovede. Takže si počujete to, čo sa udialo doposiaľ. Nastal pokrok, áno. Turecké orgány zrýchlili príjmanie právnych a administratívnych reforiem tak na, a tak naplnili a tak naplňajú požiadavky 35 zo 72 požiadavok sú naplnené v tejto chvíli, alebo takmer naplnené. Turecko na seba vzalo záväzok politického vodcovstva a vyhodnocovania naďalej dynamicky v marci pokročili v príjmaní opatrení. Misie prebiehajú takmer každý deň, misie odborníkov priamo v Turecku, ale sme v každodennom kontakte cez videokonferencie. To je dôležité. Máme len dva mesiace medzi, druhým a tre- medzi druhou a treťou správou. Tie dva mesiace je dlhá doba, ale my sa snažíme využívať tento čas a samozrejme aj turecké orgány sa v maximálnej miere snažia využívať tento čas. Je dôležité, aby sme aby sme získali odhod, aby teda turecké orgány boli odhodlané a aby sme mohli pokročiť v uplatňovaní ustanovení readmisných dohod, ktorá sa teda týka tretich krajín. Viete, že toto malo vstúpiť do platnosti v roku 2017. Je však jasné v tejto chvíli a formálne bolo dohodnuté, že tak udeje 1. júna. Je to dobré, pretože nám to napomôže k monitoringu situácie a uvidíme tak výsledky situácie takto zblízka, najmä v júni, ale aj následne. Hovorím, um, pracujeme na podrobnejšom vyhodnotení pokroku Turecka a v rámci všetkých piatich e, kapitol um, vám, vás stručne poinformujem o jednotlivých e, záležitostiach. Poprvé, e, bezpečnosť dokumentov. Myslím si, že náplnenie tohto, požiadavek tohto bloku pokročilo. Vnímame, výsled, sú tam výsledky. Turecká strana má pripravila a zriadila občianský register, to je veľmi dôležité. Turecké orgány využívajú len biomet- biometrické cestovné dokumenty, ktoré sú čitateľné strojom a e, nahlasujú údaje e, do databázy Interpolu o odsudzených či sfalšovaných dokumentoch. My by sme boli radi, keby v nadchádzajúcom období nastal pokrok v zdieľaní informácií e, ohľadne, ohľadne falšovaných dokumentoch, s príslušnými orgánmi EÚ a turecké orgány musia začať vydávať biometrické pasy občanom, tureckým občanom v zmysle EÚ noriem vrátanie otlačkov prstov držiteľov pasov. Druhá kapitola. Riadenie migrácie. Chcem upozorniť na otázku pomerne silnej alebo pomerne dôkladnej implementácie Národného akčného plánu, ktorý sa týka integrovaného riadenia hraníc. Nie je to nový akčný plán. Turecké e, orgány ho pripravili a e, počas rokov cestou rôznych opatrení tento plán implementovali. Je veľmi dôležité, je to veľmi dôležité z pohľadu Mm, požiadavie, ktoré vyplývajú z cestnej mapy. Konštatujem, že od novembra 2015 aj počas uplynulých týždňov došlo skutočne značnému pokroku, keďže e, z, zlož turecké orgány začali predchádzať nelegálnym odchodom z Turecka do Európskej únie, čiže legislatíva k sírskym občanom a um, čiže um, možno, že je dobré ukázať, ako to vyzerá v októbri sme mali 6000 príchodov denne a to skleslo na menej ako 200 osôb za, uplenulý, za uplynulé dva týždne. Čiže skutočne vidíte tam e, ten rozdiel. Ďalším významným pokrokom je to, že turecké orgány m, mm, majú národnú legislatívu k azylu, majú osobitný orgán, ktorý, sa, ktorý rieši Um, prisudzovanie statusu uh, utečencom, keďže počet počet uh, utečencov je obrovský. V Turecku nejde len o Sýrčanov, ide aj o ďalšie národnosti. Turecko im poskytuje pomoc. Včera som sledovala vašu krátku diskusiu po návšteve uh, poslancov Libe v Turecku a ja viem, že ste ocenili turecké orgány za to, že boli schopné vyhovieť a starať sa o také veľké množstvo ľudí je veľmi dôležité, aby e, som to tu znovu zopakovala. Pokiaľ ide o kapitolu migrácie a e, jej e, riadenie, turecké orgány by, by mali by mali zaviesť víza krajinám, e, tie, ktoré predstavujú veľké migračné riziko a nediskriminačný prístup k vízam pre EÚ občanov. Tu hovoríme o 11 členských štátov, ktoré sa v tejto pozícii dosiaľ nenachádzajú. Potom je veľmi dôležité, aby návrh e, nariadenia, ktoré umožňuje nesírčanom, e, teda žiaťom o azyl, Ehm, vstup, prístup teda k, k pracovným povoleniam. Toto nariadenie, ktoré existuje už v tejto chvíli a je dôležité, aby toto ehm, nariadenie bolo realizované. Potom ďalším prvkom, ktorý sa týka migrácie, je, e, sú nevyriešené žiadosti o azyl. Keď sme pripravovali druhú správu, hovorili sme zhruba o 150. Dnes hovoríme o 140 tisícoch a skutočne e, vnímame, že turecké orgány e, sú odhodlané a chcú sa venovať tejto veci a chcú zrýchliť riešenie týchto žiadostí. Pokiaľ ide o verejný poriadok a verejnú bezpečnosť, Turecko postupilo v otázke podpisu či ratifikácie väčšiny dohovorov Rady Európy a protokolov, ktoré sú súčasťou cest, plánu postupu. Ja by som teraz odkázala na dohovor Rady Európy a protokoly, ktoré sa týkajú akčných krokov proti prevádzačstvu, respektíve proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, um, protokol, ktorý sa týka extradície, počačovej kriminality a transferu, respekt, transferu rozsudkov, alebo teda odsúdení. A parlament turecký parlament prijal zákon proti e, obchodovaniu a bude transponovať ustanovenia dohovoru do národnej legislatívy. Implementujúca legislatíva bola prijatá nedávno a my e, túto legislatívu hodnotíme práve. Chcem vás upozorniť na radu Európy, ktorá vydala odporúčania a prijatie akčného plánu, ktorý sa týka protikorupčných opatrení. Prijali aj legislatívu k ochrane údajov. Nie je to však úplne v súlade s EÚ. Aký? Úzko spolupracujeme s tureckými orgánmi, chceme, sa, chceme riešiť e, tie prvky, ktoré si vyžadujú ďalšie skvalitnenie, ďalšie dopracovanie a samozrejme ide aj o spoluprácu s Europolom a s Eurojustom. Ako som povedala, pracujeme na tom veľmi úsilovne. Pokiaľ ide o kapitolu o základných právach, hovorila som o dohovoroch a prebiehajúcich prácach. Len snáď dovolte tri prvky, ktoré sú podľa mňa tie najdôležitejšie z plánu postupu. Poprvé, Národný akčný plán na podporu integrácie a sociálnej inklúzie rómskych občanov Turecka. Existuje už národný plán, stratégia, pokiaľ ide o včleňovanie Rómov. Diskutujeme teda o aké e, opatrenia, realizačné opatrenia ide a akým spôsobom sa bude akčný plán realizovať. Po druhé, revízia legislatívy k terorizmu, ktorá by sa mala zosúľadiť s EU AKI v prvom rade, ale samozrejme aj so štandardmi Rady Európy a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. No a samozrejme ide aj o potrebu anti, prijatie antidiskriminačnej legislatívy. Musí byť zriadený výbor, ktorý by riešil porušenie ľudských práv zo strany orgánov presadzovania práva, čiže e, príjmanie nelegálnych migrantov. Ďalšia kapitola. Áno, tu od novembra minulého roku sme zaregistrovali e, značný pokrok v implementácii bilaterálnej dohody, bilaterálneho protokolu medzi Gréckom a Tureckom. Turecko sa, e, teda Turecko súhlasilo s tým, že bude e, uplatňovať všetky e, ustanovenia, ktorá sa týka readmisnej dohody EU-Turecko od 1. júna. Ehm, Opakujem, budeme situáciu monitorovať, pokiaľ ide o implementáciu tejto plnej dohody od júna a následne po júni. Turecko implementuje readmisnú dohodu e, v prípade ich e, občanov a tu budeme monitorovať veľmi zblízka prácu tureckých konzulátov, spoluprácu s nimi, aby sme zistili, ako vyzerá implementácia readmisnej dohody. Záverom. Takže je čas, aby turecké orgány e, začali postupovať na základe jasných indikácií a odporúčaní, e, ktoré boli už predložené v tejto druhej správe, ktorá bola dnes predložená, ale súčasne tiež myslím, keďže prebieha práca veľmi dynamicky, tak skutočne táto druhá správa je dôležitým dokumentom, takže veľmi skoro predložíme ďalšiu správu o pokroku a je e, tiež dôležité, aby my sme začali monitorovať e, dosiahnutý pokrok a pomohli pri pokroku v tom, čo je potrebné na to, aby sme mali dobrú tretiu správu. zopakujem ešte jednu vec eh, o dialogu o liberalizácii vízového styku a čom pláne. Je to prvýkrát, kedy o tom hovoríte. Už eh, poznáte metodológiu, viete, že to bolo prispôsobené pre krajiny, ktorých sa to týka. A viete, že je to veľmi individuálne a rýchlo závisí od implementácie reforiem. A veľmi často táto metodológia je vynikajúcou príležitosťou pre dotknuté krajiny, aby s nami úzko spolupracovali, aby sme ich podporovali, aby dosahovali pokrok. A myslím, že v tomto konkrétnom prípade eh, doby, dlhodobej eh, migračnej krízy sa skutočne snažíme eh, ju nejak riadiť, snažíme sa skutočne vyhnúť situácii, aby akýkoľvek ľudský život bol stratený na migračnej ceste. No a v rámci tohto migračného dialogu je tu pochopenie naliehavosti kvôli tejto kríze, ale rovnako dáva vynikajúci štruktúrálny rámec eh, vďaka svojej metodológii, by pomohol veciam, aby sa diali a pomohol monitoringu. Toto som chcela povedať na záver ešte. Takže to bola moja prezentácia, ďakujem veľmi pekne. A ja si teraz rada vypočujem uh, diskusiu a potom zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. E, dva členovia výboru sa prihlásili o slovo. Aha, takže viacej. Pani Spinelli, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za vašu prezentáciu. E, zasiahol ma jazyk e, komisie vo všeobecnosti aj zástupkyne. Mám dojem, že žijem vo svete kandid e, Voltera, a komisia si myslí, že žije v tom najlepšom možnom zo svetov. Krajiny, eh, eh, z ktorých eh, utekajú ľudia kvôli vojne, sú nazývané krajinami s vysokým migračným rizikom Príchody, sú, e, e, príchody utečencov sa e, našťastie znižujú a stojíme pred veľkými, reálnymi, hlbokými pokrokmi. Ja som si napísala naozaj pár tých adiktívov, ktoré zazneli v Turecku. Takže vždy je, tuším, pre vás možnosť k optimizmu, príležitosť k optimizmu ale e, pokroky v oblasti víz e, sú podmienené e, pokrokmi v oblasti práva, demokracie alebo sú spojené s tým, či Turecko umožní uzavretie Európ, európskych vonkajších hraníc. No a to, čo žiada komisia, je jednoducho, aby sme si lepšie vymenali informácie, aby tu boli biometrické pasy, aby sa e, robil manažment migrácie. To, e, čo by bolo schodné, sú dve veci. Poprvé, ak v tomto e, v tejto vašej práci rôznych návrhov a myšlienok. Ja by som sa chcela spýtať, že či sa pritom opierate niekedy, aspoň niekedy o realitu či diskutujete so združeniami z OSN, z Amnesty International, eh, z Human Rights Watch, ktorí popisujú to, čo sa deje v Turecku. Návraty eh, utečencov naspäť do Sýrie, situácia v utečenských táboroch, ktorá eh, je hodnotená ako strašná, násilie na sírskej hranici strieľajú na utečencov. Druhá otázka, ktorú by som vám chcela položiť, a ktorá ma zasiahla v reakcii komisie, je skutočnosť, že e, vychádza z toho, že je možné, e, aby e, Turecko splnilo 72 povinností do oktobra 2016. Ako týka sa napríklad legislatívy v oblasti boja proti terorizmu, proti diskriminácii, aj veľký národný plán pre zlepšenie situácie Rómov. Myslím, že toto nebude možné do oktobra 2016, ale očakávam správu komisie v budúcnosti, ktorá nám povie, že e, smerujeme k tomu najlepšiemu z možných svetov. Ďakujem. Není Guillaume, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu, čo bolo eh, prezentované, treba návrh eh, preveriť veľmi detailne. No a mňa by mňa zaujímal jeden návrh eh, z prezentácií. Prezentácie ukazuje to, ako sa vytvárajú návrhy, tak ako povedal pani Cigan. A videli včera a hovorili sme o vstupe Turecka a snahy Turecka sú veľmi dobré. No a, a povedali nám, že je tu pokrok, ale tiež, že pokrok, ktorý bol a, zaznamenaný v príjmaní a, sírskej populácie, je to len 11%, a, zvyšok je vo veľmi náročnej situácii a že ja som si chcela len overiť, že som to a nepočula zle to, čo tu bolo povedané, to, čo bolo na web streamingu a a čo je preložené v texte komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pani predsednička na jednej strane. Na jednej strane ide o radmiestnú dohodu. Sa na to pozrieme. Tureckí štátni občania to je situácia menšín v Turecku. A ja myslím, že je tu viac Turkov, ktorí uh, budú mať pocit, že musia opustiť Turecko. Ja myslím, teraz by sme dohodli, keď ľudia z Turecka utekajú, a my sami vieme, že častiach Turecka situácia pre niektoré skupiny obyvateľstva je neznesiteľná, tak je Ďalšie, keď sa pozrieme na azylové čísla v roku 2008 až 2015, 2755 ľudí požiadalo o azyl a za rovnaký čas 150 dostalo azyl a tí, ktorí sa skrývajú v nejakej krajine EÚ, ich je viac ako 8 tisíc podľa toho dokumentu, ktorý máme k dispozícii. A to znamená, že keď e, mnohí by e, žili radšej skrytí v nejakej krajine EÚ ako v Turecku a majú samozrejme dôvod na to, nechcú ich späť a utekli, pretože mali strach o vlastný život. A To všetko súvisí s otázkou bezpečných tretich krajín. O tom sa bude ešte hovoriť. Ide o bezpečné eh, tretie krajiny a príslušnú legislatívu. Mnohí hovoria, že Turecko nie je bezpečnou tretiou krajinou. Naša vláda to tiež hovorí. Ja tiež si myslím, že to tak nie je. Treba tiež hovoriť o tom, keď sú Turci nútení vrácať sa naspäť do Turecka hovoríme, trochu, trochu dvojznačne máme dohodu s Tureckom, aj keď vieme, ako to tam vlastne vyzerá. Na ďalší aspekt, to sa už dnes ráno hovorilo, v talianskej tlači nasadol niektoré krajiny, tým sa myslia, myslia si Francúzsko, Nemecko vysielajú eh, signály o liberalizácii. Mnohí prichádzajú do týchto krajín, kde sa zdržiavajú turecké štátne občania. A mňa by zaujímalo, či to, čo som si prečítala, je aj pravda. Či sa o tom diskutuje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Veržiat. Áno, ďakujem pekne. Ja som tiež trochu prekvapená a znepokojená z použitých vyjadrení, termínov. A trochu ma to zaráža. Ja chápem, že je spôsob ako a, a medzi to patrí aj to, ako komisia pracuje na tejto otázke. Existujú, niektorí sú presvedčení, že nemáme a, migračnú krízu, ale humanitárnu a utečenskú krízu. A medzi nich patrí. No a že veci sa neriešia tak, ako majú, ako povedal François Krepo e, za OSN. Treba viac pomáhať, bohužiaľ. Ešte stále na moriach sa potápajú lodia so 400 ľuďmi na palube. A ja sa chcem spýtať, ako treba spolupracovať s komisiou. Som bola v roku 2009 zvolená a zaoberám sa témou Turecka a vstupu Turecka do EÚ. No a všetko, čo ste nám povedali, to sa robí pravidelne každý rok v rámci vzťahov e, za medzi EÚ a Tureckom. E, minulú plenárku sme prijali e, správu o týchto vzťahoch E, kde sa hovorí viac menej pravý opak toho, čo ste nám teraz povedali o niektorých číslach e, o vývoji v Turecku. Takže ja neviem, či je tu reálny a významný pokrok. Ja vidím, že správa MBOčiek vyjadrenia UNHCR, OSN, Amnesty International a MVOčiek na mieste Všetky nás upozorňujú na situáciu v Turecku, na to, čo sa deje. Uvidím jeden príklad. Hranica medzi Tureckom a Sýriou je zatvorená. pred pár dňami sa tam stala nehoda, kde pohraničná stráž vystrelila ostré náboje na sírčanov, ktorí sa snažili prekročiť hranice, medzi ktorými boli aj deti mne je ľúto, ale ja nezdielam váš optimizmus a spôsob prístupu k tejto téme. Rád by som sa pridala aj k tomu, čo bolo povedané a čo povedala Silvi Guillom, Ja mám pocit, že včera sme neboli na rovnakom zasadnutí, pretože veci, o ktorých sme tam hovorili, ja som si počula s veľkým záujmom, čo povedali naši zástupcovia z misie v Turecku. No a hovorili o vyvaní tureckých eh, orgánov. My si však nemôžeme gratulovať eh, a uspokojiť sa s tým, čo nám povedia turecké orgány. A MVOčky povedali, že 80 až 90 utečencov v Turecku tureckú vládu, no a to treba zohľadniť. No a ja aj naďalej odsudzujem a budem odsudzovať eh, dohodu s Tureckom so všetkými jeho eh, následkami. Ja nemám nič eh, proti zjednodušeniu vízového styku pre tureckých občanov, ale treba využívať, že a to nemá príma vzťahy s Tureckom, no a ja a žiadam, aby ste si pozreli správu pani Piri z posledného zasadnutia, plenárneho zasadnutia. Keď si to pozrite, možno nám a budete môcť dať odpovede, ktoré nebudú rovnaké ako tie dnešné. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni, za ostatných niekoľkých dňoch vidíme vyhrážky Turecka, že ak tureckí občania nebudú mať bezvízový styk, eh, tak Turecko nedodrží eh, zmluvu o vzťahu, alebo teda o eh, príjmaní utečencov. To je po druhý krát, keď turecká vláda sa vyhráža EU. Minulý rok Erdogan povedal, že keď chceme, môže otvoriť hranicu vedúcu do Grécka a Turecka. Už e, rokovania musia pokračovať v analýze Európskej komisie o tom, či sú plnené benchmarky len potom, bude rozhodnuté, či e, vízový režim môže byť zrušený alebo nie. Ako zaistíte, že Turecko splní všetky povinnosti, stále by ste podliehali tlaku Turecka, a ako podporíte členské štáty, ako Bulharsko, ktoré majú spoločné hranice s Tureckom, ak by Turecko odmietlo dodržať a splniť svoju časť zmluvy, je tu vysoký, bude vyšším migračný tlak na EÚ. Ďakujem pekne, pani Intveld. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Ja osobne som veľmi za liberalizáciu vízového styku pre Turecko a mnohé ďalšie krajiny ale mám trochu obavy z toho, ako k tomu pristupujeme, pretože, ako ukazuje jasne diskusia a tiež prezentácia Európskej komisie, tak eh, mínime si veci. Máme dohodu s Tureckom, eh, dohoda, ktorá sa mi ešte veľmi nepáči, o utečencoch eh, a hm, tu dojem, že trochu to zapredávame. No a máme tu morálny tlak. Vízová liberalizácia, áno. A nemôžeme uvoľňovať kritéria, oni musia jednoducho plniť e, kritéria. Takže nechápem, prečo zrazu je všetko možné, prečo to nebolo možné pred rokom alebo pred dvoma rokmi alebo pred 5 rokmi. Myslím, že tu tiež vytvárame nebezpečný precedens, pretože nemôžeme sa k krajinám správať iným spôsobom. Máme prísne kritériá, musíme byť prísni k Turecku tak, ako k iným krajinám. A ja nemyslím, že niekto sa spýtal eh, na holandské médiá, Hovorí sa tam, že e, sú veci viacero krajín, vrátane Holandska alebo Francúzska, alebo holandské a francúzske vlády, ktorí poukazujú na dočasné zavedenie vízových požiadaviek. Takže koho tu klameme? Klameme a oblamotiť e, sa snažíme Turkov alebo našich vlastných občanov, takže skutočne pracujme na liberalizácii vízového styku podľa na cestovnej mapy a držme sa kritérií, ktoré sme vždy aplikovali, lebo len vtedy e, budeme dôveryhodní tak e, voči našim občanom, ako aj obyvateľom Turecka. Ďakujem pekne, pani Winberg. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že je to tu podobné, ako to bolo v minulosti, pretože Turecko takmer spĺňa 35 kritérií, respektíve ani nie z polovice. A tieto kritéria, ako môže byť teraz možné, že tieto kritéria e, zrazu splňuje, splňa. Vieme, že to začalo to tzv. utečeneckou krízou, že to vlastne bola súčasť toho úplatku, ktorý sme dali Turecku spolu s niektorými miliardami na prísľub v EÚ. A ako som videl, že sa stali niektoré veci, prišlo 6 tisíc migrantov za týždeň, pričom v súčasnej dobe je to asi len 200 ale odtedy sa úplne zmenili trasy. Najväčšie toky teraz prichádzajú z Líbie a čo budeme robiť teraz? Teraz zrazu máme problém budeme uplácať na budúce Líbiu a klásť im množstvo podmienok. My sme jeden problém presunuli na iný problém a Turecko má všetky výhody z toho, aby splnili kritériá, čo je absolútne nemožné, pretože existujú krajiny Európskej únie, ktoré potrebujú dozor, aby dodržiavali zmluvu, ktorú kedy si podpísali. Tak ako by toto malo vyriešiť Turecko? Ďakujem pekne, pani Wimberg. A teraz eh, dostanú slovo zástupcové holandského predsedníctva, či to chcú stručne, naozaj veľmi stručne vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Predsedníctvo sa pozrel na oba tieto dokumenty. Mali sme stretnutie pracovnej skupiny v marci 2016. Stanovisko rady je v stanovisku e, tiež z marca 2016 a náš e, minister obrany e, Hannes sa vyjadril v Európskom parlamente minulý týždeň eh, ohľadne implementácie. Budúci týždeň pán Tajkov eh, je zodpovedný za bezpečnosť a on bude diskutovať o implementácii tohto eh, vyhlásenia na rade v Luxemburgu. Tá sa bude zaoberať postupom krajiny. Ako niektorí členovia Európskeho parlamentu musím povedať, že budeme veľmi starostlivo sledovať, či e, sú dané kritéria splnené, pokiaľ ide o e, vízovú liberalizáciu pre Turecko. Thank you very much, eh, Madam Chair. Thank you very much eh, for, for all the comments. Um, Ďakujem eh, veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem za všetky komentáre. Neviem, eh, prečo to bolo vnímané tak pozitív, ako, ako také pozitívne. Ja som sem iba prišla, aby som tu hovorila o konkrétnom dokumente, ktorý bol prezentovaný komisiou. Niekto tu eh, už povedal, že je veľmi dôležité pozrieť sa na to veľmi starostlivo a prejsť si všetkými dokumentmi správu ako takou aj e, pracovným e, e, dokumentom. Hovoríme tu o metodike, ktorú tu prepoznáte, metodika, ktorá ktorú tu máme už celé roky, vychádzajúc z našej dôveryhodnej práce a hodnotenia. Je to o 72 kritériách, ktoré tieto dokumenty hodnotia. Nie je to, že by sa niečo medzi časom zmenilo, je to stále prebiehajúca práca. Ja som vám eh, podpísal históriu tohto eh, dialógu vizovej liberalizácie, ktorý eh, v určitom momente koncom minulého roka, v marci tohto roka, sa stal súčasťou všeobecnejších vzťahov s Tureckom, ale metodiku to nezmenilo a nezmenilo to našu prácu, ako dosiahnuť cieľ liberalizácie víz. Nič sa neuvoľnilo, sú tu kritériá, ktoré treba splniť my sme vám prezentovali postup k začiatku marca a povedali sme, že začíname pracovať na e, zvyšných kritériách spoločne s tureckými orgánmi, ale ako vždy spolu so všetkými, ktorí sú zainteresovaní do tejto práce. Myslím, že táto metodika vám e, e, zabezpečuje že ide o veľmi e, štrukturovaný a systematický e, spôsob e, vnímania jednotlivých prvkov, jednotlivých kritérií a nič sa tu nevynecháva, žiadne kritérium. My žijeme v rovnakom svete, v svete e, krízy e, s bezprecedentnými e, tokmi a ne, neudržateľnou humanitárnou krízou a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ju ukončili. Dialóg v oblasti liberalizácií víz je jedným z prvkov, ale na začiatku som už povedala, metodika je tu stále tá istá a naozaj veľmi disciplinovane e, naďalej za jej použitia. Pracujeme ďalej. Už e, tu na výbore by sme diskutovali o ostatných krajinách, ktoré prešli presne týmto istým e, chodníčkom a budú nasledovať ďalšie. E, sledovala som všetky diskusie o vašej ceste do Turecka a všimla som si, čo tu zaznelo, ale aj všetky ostatné prvky som e, zaznamenala, pokiaľ ide o e, diskusiu, ako zjednodušiť e, postupy zo strany teda UNHCR a ako to využiť na to, čo sa deje v Grécku. Takisto som zaznamenala to, čo ste povedali o finančných zdrojoch na regionálnej miestnej úrovni. Ja som E, naozaj nestratila žiaden z prvkov vašej diskusie, pretože je to extrémne dôležité pre našu prácu. Tak ako je dôležitá úzka e, spolupráca so všetkými e, mimovládnymi organizáciami a všetkými, ktorí nám poskytujú svoje vlastné informácie a hodnotenia o aktuálnej situácii, či ide o UNHCR alebo Amnesty International. A môj úvod bol o správe, ktorá je taká e, obsiahla, že som vám ku každej e, kapitole e, chcela spomenúť, čo sa v nej spomína. Je to dôležité, pretože biometrické pasy a, pasy a ich management, to je E, niečo dôležité a venujeme sa tomu ako každému e, inému kritériu. Spomenula som pozitívny vývoj, niečo, čo tu e, bolo ešte pred marcom tohto roka a tiež som vám spomenula prvky, na ktorých treba pracovať. Musím a chcem byť pozitívna, pretože inak by som neverila v metodiku, ktorú uplatňujeme pre našu prácu. Je to jedinečná príležitosť e, spolupracovať s tureckými orgánmi a akýmkoľvek iným partnerom, ktorý e, potrebuje postúpiť, pohnúť veci dopredu. Takže ja naozaj chcem byť optimistická a pozitívna, že toto má byť jeden z nástrojov, e, ktorý nám pomôže pohnúť sa ďalej. Ale tiež som veľmi pragmatická a realistická v skutočnosti, že toto je veľmi konkrétna metodika, veľmi štrukturovaná, má svoju vlastnú Eh, históriu a je dôležité, aby sme pokračovali v našej práci tak, ako predtým, aby sme boli dôveryhodní. Ešte raz sa pozrite, prosím, na správu a eh, dokument, ktorý ju sprevádza. Je to veľmi dlhé čítanie, dlhý dokument a je veľmi starostlivo eh, Ehm, sú tam veľmi starostlivo popísané informácie o jednotlivých kritériách, ktoré sme si stanovili pred rokmi ako prvky ehm, tejto cestnej mapy. Ak to urobíte, sme vám k dispozícii v prípade detailných ehm, prvkov a určite budeme pokračovať v prísnej spoločnej práci s tureckými orgánmi aby sme vám mohli e, postúpiť ďalšiu správu o pokroku e, začiatkom mája. Rovnakým e, spôsobom prídeme sem k vám a budeme o tom hovoriť. Takže myslím, že toto je všetko, čo som vo všeobecnosti chcela povedať. Pokiaľ ide o krajiny, bezpečné krajiny pôvodu a podobne o tom budete diskutovať neskôr aj náš e, kolega zodpovedný za e, azyl e, tu bude. Ja vám len môžem povedať, že naozaj veľmi disciplinovane a úprimne pracujeme v tejto oblasti s Tureckom. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie k detailom tejto správy, sme vám k dispozícii a vrátime sa k vám opäť s ďalšou správou o pokroku ktorú vám prídeme predstaviť a prediskutovať s vami. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pani Stevens. Budeme teda pokračovať v našich diskusiách po 4. máji. Ďalším, ďalší bod nášho programu je posunutý na popoludne 5.30. Prejdem eh, teda priamo k e, ďalšiemu bodu kontrola e, nadobúdania a vlastnenia zbraní. E, bolo vypracovaných približne 50 pozmeňovacích návrhov. Slovo dostane pani spravodajkňa, pani Valero na úvod a potom tieňoví spravodajci. Ďakujem pekne. Už po druhýkrát diskutujeme o, vlastne po tretíkrát diskutujeme o tejto správe. Všetci viete, že ide o veľmi citlivú tému eh, na ktorú sa rôznia názory. Máme preto veľa pozmeňovacích návrhov. Eh, Dialóg so všetkými tenými spravodajcami, musím povedať, bol veľmi dobrý. Tento týždeň sme sa tiež stretli a myslím, že sa e, vieme zhodnúť e, v tých najkontroverznejších e, otázkach a za návrhu komisie. Verím teda, že budeme môcť odsúhlasiť aj spoločné stanovisko budúci týždeň. Čo bolo skutočne zložité, mm, to bola otázka zbraní, ktoré by mali byť úplne zrušené zakázané. Rozhodli sme sa, že tu nevypracujeme žiaden návrh, ale že to prenecháme na komisiu, aby buď tento návrh stiahla, alebo predložila niečo nové, e, čo by sa stiahovalo na nové kritéria. Viem, že komisia na niečom takomto pracuje. Takže ja k tomuto aspektu nepredložím žiaden návrh. Nemyslím si ani, že to eh, urobí eh, gestorský výbor. Ďakujem ešte raz všetkým deňovým spravodajcom. Naozaj naša diskusia bola veľmi dobrá a napriek našim odlišným prístupom k tejto téme sme eh, dosiahli veľmi dobré spoločné riešenia. Radšej by som ponechala slovo jednotlivým tieňovým spravodajcom, aby sme si vypočuli aj odlišné názory. A čo je dôležité, a to bolo tiež e, e, ťažké aj v našich diskusiách u nás doma, to je e, toto nešťastné prepojenie medzi polovníkmi, strelcami a teroristami. Tí sa cítili veľmi dotknutí a to určite nebolo v úmysle komisie ktorá určite e, si to takto neželala. Ale teraz už by som chcela poprosiť pani predsedníčku, aby udelila slovo tieňovým spravodajcom. Ďakujem pani Valero. Teraz e, tieňoví spravodajcovia pán Melo ako prvý. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za jej úsilie. My predsa len máme e, teda predložili sme ako EPP celý rad pozmeňovacích návrhov, tri a tri kompromisné pozmeňovacie návrhy. Napriek všetkému úsiliu pani spravodajkyne e, to neznamená, že e, bolo možné e, vo všetkých kompromisných návrhoch uspokojiť naše predstavy, ale ide o návrh a ja dúfam, že tu v Európskom parlamente budeme môcť naozaj úspešne vyriešiť túto tému, pretože ide aj o príspevok k riešeniu Eh, boja proti terorizmu a ide eh, takisto aj o boj proti nelegálnemu obchodovaniu zbraňmi, so zbraňami. Ak, a aké je to potom, keď sa snažíme meniť eh, zákon, ktorý sa týka legálneho predaja zbraní? To sa potom, to je potom nasmerované na polovníkov a športových strelcov No a pokiaľ ide o nelegálny predaj zbraní, tam je predsa skutočnosťou, že sa to číta, týka predsa len činnosti, ktorá je v Európe e, veľmi presne regulovaná, pretože si musíme uvedomiť, že je veľa ľudí, ktorí, e, sú, e, ktorí legálne vlastnia zbranie. Niekto si môže, môže napríklad na čiernom trhu sa snažiť získať nejakú zbraň, pokiaľ uh, napríklad nemá čistý register trestov. A pre takéto prípady teraz treba formulovať návrhy, ktoré e, No ale tieto návrhy, ktoré sú pred nami, e, robia z, napríklad z poľovníkov e, zrazu teroristov. No a tieto, tieto návrhy teraz vedú k obmedzeniam, ktoré neobstoja voči e, dnešným možnostiam legálne si vážiť zbraň. Pani predsedníčka, na pléne, a to som už povedal e, pri viacerých e, príležitostiach, keď teraz robíme nejaké zmeny zákonov, nemali by sme zabúdať, že uh, Dôležité pre teroristov sú aj autá, ako dlho Teraz niekto môže e, používať nejaké auto. Takže každý, kto e, šoferuje auto, je teraz podozrivý z toho, že ide sa dopustiť nejakého terorista teroristického činu. No a treba, aby sme sa aj na túto oblasť takto pozerali. Nie každý, ktorý e, e, vlastní e, zbraň, je terorista. Takýto je môj pohľad na vec. Ja poznám naše zákonodárstvo v Portugalsku, bol som aj portugalský poslanec, veľmi dobre poznám, ako to vyzerá v našej krajine. Nepochybujem o tom, že tento návrh navonok sa môže javiť ako dobrou zbraňou proti terorizmu, ale pre mňa je to naozaj nula. Podľa informácií, ktoré dostávame z jednotlivých e, krajín, už e, legálny predaj zbraví, z, zbraní, že treba ďalej postupovať e, informácie, že treba zlepšiť komunikáciu medzi členskými štátmi, s tým nemám problém, v poriadku ale táto smernica sa predsa zaoberá e, s e, e, legálnym vlastníctvom zbraní. Ale komisia by sa mala sústrediť na nelegálne vlastnenie zbraní. O chvíľku skončím, pani predsednička. Takže toto sa teraz sústreďuje na športových strelcov, polovníkov a zberateľov zbraní. Myslím, že skôr by sa komisia mala sústrediť na nelegálnych obchodovateľov s zbraniami. A to mi tu chýba. To tu nevidím. A nechceme verejnosti e, e, teraz namalovať e, obraz, že tu máme nejaký dobrý nástroj zrazu na nelegálny, nelegálne obchodovanie so zbraniami, pretože tomu tak nie je. Teroristické útoky k tým došlo, ale potom tu máme ďalších, e, ktorí si e, legálne nadobúdajú svoje zbrania, sú registrovaní. A treba byť ešte úprimný, je veľa európskych e, krajín, ktoré vyrábajú zbranie a muníciu, a to legálne. V prípade polovníkov hovoríme naozaj o miliónoch 100 tisíce pracovných miest. Znamená, tento priemysel musíme dávať aj pozor, aby sme týmito opatreniami e, nezhoršili niečo aj v tejto oblasti. Ja e, necítim dobre, keď e, je vlastne nastavenie toho návrhu také, aké je. pani Kaufmann, ďakujem pekne. Pani predsednička, predrečníci to už povedali predo mnou je to naozaj také nešťastné prepojenie otázky terorizmu a otázky legálneho vlastníctva zbraní. Ako povedali už kolegovia predo mňou, e, mnoho športových strelcov a polovníkov je znepokojených, pretože mm, majú dojem z návrhu komisie, že už ich podozrievajú z terorizmu. A preto je veľmi dôležité, aby práve toto prepojenie sme z návrhu komisie vyňali a jasne povedali, že keď sa zaoberáme otázku legálneho vlastníctva zbraní, tak iba e, s tým e, cieľom, aby sme zabezpečili zmysluplnú úpravu pre všeobecnú bezpečnosť v Európskej únii. Myslím, že to je ten centrálny bod a Naša e, e, skupina preto aj e, príslušný návrh predložila, aby sme tento odkaz z návrhu vyčiarkli. Mám potom ešte pár individuálnych bodov, ktoré sú dôležité pre našu politickú skupinu. Prvý bod k tým poloautomatickým zbraniam ktoré vyzerajú ako plnoautomatické e, e, e, vojenské zbranie a mali byť zakázané. Už, už tak výzor zbranie jednoducho nie je kritérium. To už potvrdili aj experti, to je naozaj zavádzajúce a v praxi nerealizovateľné, preto chceme rozmýšľať nad tým, aké technické kritéria by sa mali zaviesť, aby sa tu nastolila právna istota, aby sme stanovili, ktoré zbranie do e, kategórie A e, majú byť vložené. Myslím, že v praxi by to bolo lepšie realizovateľné. Veľa sa e, hovorilo o otázke lekárskych testov. Tu si myslíme, že naozaj by bolo treba uvažovať nad Eh, osobnou situáciou, aj zdravotným stavom eh, ľudí, ktoré sa môžu značne meniť a preto pravidelné testy by mohli byť zmysluplné eh, na stanovenie, či teda môžu legálne držať zbranie tieto osoby ale nemali, nemalo by tu vzniknúť nejaké e, e byrokratické monštrum z toho napokon. O konkrétnom e, výzore tohto návrhu by sme mali ešte diskutovať. Dve veci sú tu dôležité. Potrebujeme vysokú mieru e, e štandardizácie pre správny postup. E, súdy musia byť schopné e, rozhodnúť na základe konkrétnych kritérií o tom, či nejaká osoba je schopná vlastniť braň, zbraň. No a tí, ktorí tieto testy e, vykonávajú, by nemali e, mať právnu zodpovednosť. No a potom otázka bezpečného eh, uschovávania zbraní. Doteraz tu máme situáciu, že tu nie sú žiadne celoeurópske minimálne štandardy pre uchovávanie zbraní a munície. Toto na eh, základe Šenského informačného systému máme pol milióna eh, stratených alebo ukradnutých zbraní v Európe. A chcel by som poukázať na to, že väčšina týchto zbraní sú teda strelné zbranie zo súkromného vlastníctva. V Nemecku celkom aktuálne sme sa dozvedeli o oficiálnych číslach bezpečnostných e, e, orgánov, e, spolkovej kriminálnej agentúry, Ehm, z toho vyplýva, e, že e, e, neonacisti, že u nich veľmi stúpla miera zločinov spojených so strelnými zbraniami. Tam treba naozaj zabezpečiť, aby vlastníci urobili všetko, čo je v ich silách, aby boli ich zbrania munícia bezpečne uložené. No a potom dôležitým opatrením aj pre odhaľovanie e, trestných e, činov e, je otázka označovania dôležitých častí zbraní. A piatý bod, ktorý by som chcela spomenúť, ktorý tiež bol veľmi diskutovaný, tam ide o štátne uznané múzea a zberateľov zbraní. V budúcnosti musí byť možné tieto zbranie v nepozmenenom stave vlastniť a zbierať, pokiaľ je e, tu zrejmý historický a kultúrny zámer. Tam by deaktivácia zbraň nemala byť e, nutná, pretože to by historickú hodnotu zberateľského e, kúska zničilo. Toľko, pani predsednička, k tým najdôležitejším bodom našej politickej skupiny. Na záver by som sa chcela ospravedlniť, ak budem o chvíľku musieť odísť. Musím e, žiaľ e, odísť na letisko a nebudem teda tu môcť byť až do konca diskusie. Ďakujem. Halao. pekne, pán Halao. Ďakujem. Kolegovia predložili až 269 pozmenujúcich návrhov. Myslím si, že je to povzbudzujúce a to dvomi spôsobmi. Poukazuje to na to, že ide o zásadnú otázku pre mm, Európanov. Dostali sme aj veľa e-mailov od nahnevaných ľudí. Komisia hovorí o agresívnej zbraňovej lobby. Um, nám píšu ale európsky občania a nie táto lobby. Keď útočíte na ľudí, tak znervoznejú a nahnevajú sa počet eh, pozmenujúcich návrhov odráža um, ideologickú povahu um, návrhu komisie. To, čo je tiež povzbudzujúce, je, že väčšina pozmenujúcich návrhov súvisí s nadmernými podrobnosťami návrhu komisie. Zdá sa, že je to väčšinový názor, keď sa hovorí, že nie je dôvod eh, zákaz automatické športové zbranie alebo uh, alebo ehm, historické zbranie v súkromných zbierkach prípadne stigmatizovať ehm, občanov takýmto spôsobom. Myslíme si, že by to mohlo byť lepšie odrazené v kompromisných návrhov návrhoch spravodajcov. Je dôležité, aby sme my spolu s INKom vyslali ten správny odkaz komisii a rade a aj európskej verejnosti komisia eh, eh, uškodila imidžu Európskej únie týmto návrhom. Bohužiaľ je to na nás, aby sme teraz eh, odstránili škodu, ku ktorej došlo. Trošku ehm, ma prekvapilo, respektíve udivilo, že sa v iných kontextoch zdôrazňovala proporcionalita a efektívnosť a kolegovia hovorí proti naháňaniu strachu a hľadajú, hľadajú tým, hľadajú tým e, vysvetlenie toho, prečo by mal prejsť toto nariadenie. Neexistuje žiadna dopadová štúdia, ale bude, budú sa postihovať ľudia, ktorí vlastne nič neurobili a budú sa im konfiškovať zbranie, ktoré sa nepoužívajú v teroristických aktoch či pri trestných činoch konzistentnosť a pridržanie sa princípov by naozaj e, mali byť zabezpečené. Štandardy deaktivácie, toto, toto sú preukázateľné bezpečnostné problémy a na to by sme sa mali koncentrovať nie na nejaké imaginárne problémy. V každom prípade som rád, že veci idú v parlamente tým správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Halaho, ja už nevidím žiadnych iných tieňových spravodajcov prítomných v miestnosti, preto otvorím diskusiu pre ďalších poslancov a poslankyne. Pani Mecola, nech sa páči. Ďakujem. Pôvodný návrh má pozmenujúce návrhy, ktoré sú namierené na zberateľov a športových fanúšikov, pokiaľ ide ja som, eh, ja som navrhla, aby sa prepojenie, takéto prepojenie z dokumente odstránilo a aby sa, ja si myslím, že tento návrh by mal rešpektovať lepšie subsidiaritu tu, najmä pokiaľ ide o eh, lekárske testy. My sa domnievame, že zberatelia sa obávajú e, zberatelia sa zaoberajú historickými aspektami zbraní a ja si myslím, že by sa mala, že, uznať e, historická hodnota určitých e, zbraní, pokiaľ ide o čas 2.2. Tam sa hovorí, že smernica by sa nemala uplatňovať na bona fide zberateľov a múzea. Ja navrhujem, aby sme sredili zdravým rozumom. Na čo meniť súčasnú legislatívu, keď nemáme dostatok e, dôkazov na to, aby sme e, išli týmto smerom? Pred, predložené návrhy podľa mňa skvalitnia text a súhlasím s kolegami Naozaj nepotrebujeme opätovne vymýšľať niečo nové. E, pri návrhoch som sa pozrela na systémy, ktoré v členských štátoch existujú. V tých členských štátoch, kde je silná a efektívna kontrola strelných zbraní, e, s tým, že ich prístup je stále ešte vyvážený. Napríklad Malta je dobrým príkladom. Naša legislatíva by nám mohla pomôcť doladiť text návrhu, keď budeme pracovať na kompromisných návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Mecola pani Gomez. Áno, súhlasím s obavami, ktoré spravodajkyňa vyslovila. Pochopiteľne zdieľam aj to, čo bolo povedala spravodajkyňa mojej skupine pani Kaufmann. A to je výsledok mojej práce ako člena bezpečnostného výboru. Ja, e, mne je bezpečnosť na európskej úrovni nesmierne e, blízka môjmu srdcu a zbrojársky priemysel je súčasťou našej priemyselnej bázy, ale ja som za kontrolu zbraní, pokiaľ ide o vojenské či obranné zbranie a obmedzenie všetkých ďalších krajín, ktoré sú vlastníctve z nejakého iného dôvodu, ale e, ale e, ich, ich kontrola spôsobuje to, že sú pomerne dostupné osamelým vlkom, povedzme, alebo teda s istým skupinám, aby ich využili na to, aby útočili na občanov. U nás tento týždeň bola skupina ľudí zapojená do transformácie nejakých zberateľských zbraní, akokoľvek si to nazvete, Chcel ich transformovať na to, aby ich využívali na rôzne trestné aktivity. Už som tu vyslovila, že tri dní po útokoch v Paríži v sále Bataclan naša národná portugalská polícia predávala takéto zbranie na aukcii pre zberateľov ale už ich nikto nedokáže ďalej vystopovať potom. Preto sa domnievam, že smernica je potrebná a nezdielam tých, ktorí tu predkladajú argumenty s tým, že tieto zbranie sú pre poľovníkov, zberateľov a tak ďalej. Smernicu potrebujeme, potrebujeme silnú smernicu, ktorá sa bude dať uskutočňovať, aby jednoducho sa e, v tejto laxnosti nepokračovalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Het. Ďakujem veľmi pekne. Bezpečnosť európskych obyvateľov je prioritnou otázkou. V každom prípade bezpečnosť by nemala narúšať súkromie občanov a právo občanov na to, aby žili svoj život. A tu um, je niekoľko návrhov komisie, teda ktorý má byť návrhom na boj proti terorizmu. Možno, že ten návrh je trošku unáhlený. Ja by som ho komisii najradšej vrátila a požiadala, aby prišla s lepším návrhom, pretože, ako tu už bolo povedané, tento návrh už teraz napáchal mnoho škôd. Ako sociálna demokratka si vážim dlhú tradíciu ľudových hnutí, ku ktorým patria aj športoví strelci, poľovníci a myslím si, že by, e, že že by nemali existovať e, takéto obmedzenia ich činnosti. Potrebujeme legislatívu, ktorá by zabezpečila bezpečnosť občanov bez toho, aby sa obmedzila ich sloboda venovať sa športovej streľbe či poľovníctvu. Potrebujeme spoločný systém, súhlasím, cezhraničný systém na registráciu zbraní, nové pravidlá pre bezpečnú úschovu, deaktiváciu, boj proti ilegálnemu trhu so zbraniami, ktoré boli predtým využívané napríklad v armáde. Zároveň je znepokojujúce, že predchádzajúce európske legislatívy neboli implementované zo strany členských štátov. Niektoré veci tu už povedané boli z tých, ktoré, starosti, ktoré mi robia starosti z pohľadu mojej členskej krajiny. No a to je práve otázka lekárskych prehliadok. Tí sú potrebné, ale nemali byť e, riadené tako, tak, ako sa tu navrhuje. Ďalej, um, zákaz zbraní. To bude znamenať, že športoví strelci budú mať problémy. Súkromný online pro predaj je dôležitý tiež v krajinách, kde sú, e, kde je niz, e, nízka hustota a veľké vzdialenosti. Ja dúfam, že tú situáciu vyriešime, ale ako povedali už kolegovia, si myslím, že komisia napáchala obrovskú škodu. Návrh je treba, ale asi iný a nový. Ďakujem, pani Wimberg. Ďakujem, pani predsednička. Áno, toto je panikárske opatrenie, nepremyslené opatrenie, bola tu taká predstava, že to zabráni teroristickým útokom, ktorých svetkami sme boli počas uplynulých rokov. Zdá sa, že je nejaký technický problém. Nie v poriadku, pokračuje. Bolo uvedené, že vo Švédsku je mnoho ľovníkov, streleckých klubov. Máme armádu, ktorá potrebuje eh, používať určité zbranie, dostávame veľa e-mailov, prebieha rozsiahla diskusia. Ja sa teda pýtam, už ste chytili nejakého teroristu, ktorý by mal legálne držanú zbraň? Pozrite sa na Švédsko. Pokiaľ ide o vraždy, tak podľa Rady na prevenciu pre krim, proti kriminalite 90% tých zbraní sú nelegálne zbranie. Neleží teda problém niekde inde? Nemali by sme sa zamyslieť nad tým, ako sa všetky tie ilegálne zbranie vôbec dostávajú do našich krajín? Nie je problém náhodou v tejto v tomto nedostatku. E, chcela by som ešte uvieť, že návrh je mm, je, aj na, je na komisiu pomerne nepremyslený kritérium podobnosti. Ehm, poloautomatické zbranie, ktoré sa podobajú automatickým zbraniam, e, to je smiešné, na čo to vlastne, e, k čomu to slúži. Mm, ďalej vnímam veľký problém v Švedsku, v Švedsku v tom, že mnohí Mnohé kriminálne gengy pristahovalcov fungujú ako pašeráci zbraní z východného bloku. Je jednoduché, je veľmi jednoduché odtiaľ zbranie doviesť. Teda nezabudeme na to. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Koraca Bild. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme brali terorizmus a narastajúci nezákonný obchod zbraniami vážne, veľmi vážne. Bohužiaľ tento návrh sa však nezameriava na e, skutočný problém a síce to je sloboda ľudí vlastniť e, nezákonne zbranie za e, účelom využitia v trestných činoch a terorizmu. Je veľmi dôležité. Ja som teda e, sprav, e, e, tieňovou v IMKU a preto je dôležité, E, sa pozrieť na e, tento text, ale je treba, ten text bude treba značne zmeniť. Mnoho, mnoho Európanov sa obrátilo e, voči Európe a to preto, lebo nevládne jasnosť tejto oblasti, v oblasti strelných zbraní. Preto je veľmi dôležité, aby situácia zostala nezmenená a nemenili kategórie medzi tzv. poloautomatickými zbraniami B7 a automatickými eh, A7. Otázka podobnosti sa mm, môže zvrátiť. Vytvorilo to nesmierne veľa neistoty, o ktoré zbranie pôjde, preto je dôležité nemeniť tieto kategórie. Potom, E, dôležitý problém je, že e, tam nie sú žiadne e, argumenty, ktoré by boli reálne. Tie dosiaľ neboli predložené, kolegovia povedali, a je dôležité, aby sme mali jasné pravidla ohľadne deaktivácie. Niekde už ten systém existuje, čiže keď, keď sa deaktivuje zbraň, tak máte len kus železa, ale v iných členských štátoch je dôležité a tam sme hovorili o minimálnych štandardoch. Mm ktoré by mm, naozaj mali byť dodržiavané a e, tak by sme sa vyhli, aby e, sa takéto zbranie stávali nezákonnými zbraniami. Mm, potom pokiaľ ide označovanie, to je jedna z vecí, kde smernica e, by mohla mm, predstavovať pridanú hodnotu z pohľadu lepšej bezpečnosti, ale uh, Nezabúdajme na e, súčasné pravidlá. Nechceme, nechceme vymýšľať nové veci. Definujme zásadné prvky, ktoré súvisejú s funkciou zbrania, nie s jej časťami a tak ďalej, alebo nejakými, nejakými zvukmi zbranie, alebo teda tlmením zvuku a tak ďalej. Lekárske prehliadky. No už tam Vieme, že členské štáty už majú systém, ktorý je dobrý. V Švédsku sú lekári zodpovední za to, že budú nahlasovať polícii e, tých pacientov, ktorí nie sú, nie, nie sú spôsobili vlastniť zbraň. Návrh komisie mať prehliadku každých 5 rokov, nuž to nepomôže členským štátom, tým, ktorým už ten systém dobre prepracovaný majú. No a pokiaľ ide o časové lehoty, licencii alebo teda časové obmedzenie, tam to chceme urobiť povinné pre e, kategóriu B7. E, členčinka sa opra- opravuje, obnovenie licencií každých 5 rokov, no to by pridalo byrokraciu v členských štátoch bez toho, aby sa problém vôbec riešil. No a opätovne si myslím, že je to na členských štátoch, aby sa rozhodli, pretože mnohé už majú dobrý systém kontroly licencií. Samozrejme je dôležité, aby e, príslušné orgány kontrolovali vykonávať tieto kontroly. Potom ďalkový predaj. To má vplyv, na, skutočne to má vplyv na vidiecké oblasti, nepridáva to žiadnu hodnotu bezpečnosti. Všetci musia mať platné povolenie, aby to príslušný orgán mohol potom okontrolovať, ale prečo potom to nejakým spôsobom eh, nejakým spôsobom eh, ovplyvňovať diálkový eh, predaj máme návrh aj na zavedenie konceptu safe storage, bezpečné uskladnenie. To súvisí aj s ochranou detí. Tie zbranie, ktoré nie sú prístupné na účely zníženia rizika nebezpečenstva. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme skvalitnili aj výmenu informácií. To bola jasný odkaz orgánov presadzovania práva. Treba viac spolupracovať, lepšie si vymieňať informácie. Záverom potrebujeme, potrebujeme posilniť tie dobré prvky, teda deaktiváciu, harmonizáciu, a označovanie, zvýšenie policajnej spolupráce, jednoducho sa zbaviť tých e, zlých vecí, ktoré sú v návrhu, ktoré budú len iritovať bežných občanov, ktoré majú právo, právo na, e, ktoré majú, ktoré majú svoje práva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Korazabild. A teraz dostane slovo komisia. Chceli by ste sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Len pár pripomienok k tomu, čo sme si vypočuli. Najskôr by som rada poďakovala spravodajkyni za návrh stanoviska, ktoré podporuje mnohé časti z návrhu komisie. A predtým, než zajdem do detailov, mám pár slov k tomu, čo sme si vypočuli. Musia hovorila, že návrh prekračuje návrh alebo problém terorizmu, riešia sa otázky súvisiace s bezpečnosťou. Našu prácu máme založenú a návrhy sme urobili e, na základe hodnotenia smernice a hodnotenia toho, ako bola implementovaná a kde sa objavujú problémy na nedostatky. No a náš návrh sa snaží reagovať na tieto slabiny, ktoré sme zistili v spolupráci v rámci tohto hodnotenia e, s mnohými diskusí s členskými štátmi, priemyslom, výrobcami, združeniami polovníkov a športových strelcov, ktorí boli konzultovaní v rôznych témach o ustanoveniach smernice. Takže opätovne sa snažíme vyriešiť identifikované slabiny, tie, ktoré vidíme a ktoré sme zistili a ktoré umožňujú, bohužiaľ, aby právne držané zbranie sa dostali na nelegálny čierny trh. Bohužiaľ, existuje takéto riziko, ale je to tak. My sme nechceli, a zopakujem to, vytvoriť nejaký amalgam a e, poukázať na skutočnosť, že polovníci alebo športoví strelci e, sa miešajú s teroristami alebo s teroristickými skupinami. My si veľmi dobre uvedomujeme, že sú stovky tisícov občanov, ktorí dodržujú zákon a majú radi súčasne aj športovú strelbu alebo polovníctvo a neznamenajú žiadny problém a dodržiavajú e, národné pravidlá a pravidlá EÚ. Takže ešte raz, eh, my sme niekdy nechceli vytvoriť nejakú zmes alebo miešať polovníkov a športových strelcov s teroristami a nechceme obmedzovať eh, práva tých občanov, týchto občanov eh, na držbu strelnej zbrane legálnym spôsobom. A možno pár pripomienok k tomu, čo je pre nás dôležité. Nechceme zachádzať do všetkých detailov. Dve otázky. B7 sme spravili, keď sme počuli, že áno, pre mnohých rečníkov hovorili, že kritérium podobnosti nie je dobré. No a my, a to už sme povedali na úvod, povedali, že to nie je dobré kritérium, že my sme otvorení akýmkoľvek lepším riešeniam diskusiách v Európskom parlamente, ale radi, rade sme dôrení tomuto. No rovnako by som chcela zdôrazniť, ale niekto už povedal, že to je smiešný text a návrh. Tento text a tento návrh je na stole od roku 1991 v kategórii B. Takže my túto podkategóriu sme presunuli z kategórie B do kategóriu, kategórie A. No a my chceme, a som si istá, že s tým súhlasia mnohí z vás, nechceme nejaké poloautomatické verzie zbraní, ktoré používajú policajné zložky, ozbrojené zložky. A nechceme, aby sa to dostalo do rúk športových strelcov a poloautomatické verzie Kalašníkova nie sú zbranie, ktoré by sme chceli na trhu dostupné pre všetkých. Niektoré z, z, ktoré sme počuli, sú kritéria. Myslím, že toto je jedna možnosť, ktorú treba eh, riešiť, na ktorú eh, sa zameriavame z hľadiska technických kritérií. Ďalej ku kolektorom, alebo teraz berateľom to je ďalšia veľmi dôležitá téma. Momentálne s smernicou v dnešnej podobe zberatelia sú úplne vyňatí. Nekritizujeme zberateľov. Existujú ešte mnohí zberatelia, poctiví zberatelia, ktorí sú riadnymi občanmi nikdy nespôsobili žiadne problémy, ale skutočnosť je taká, že smernica v súčasnej podobe e, nemá žiadne ustanovenia. Takže zberateľ podľa európskeho, európskeho práva, a nehovorím, e, že štáty to neregulujú, mnohé to regulujú, a to ukazuje, že mnohé cítili takúto podporu, eh, potrebu a európske právo o tom nehovorí úplne nič. Hovorí, že a, eh, no, všeobecne okolo eh, zberateľov. My si myslíme, že zberatelia mali byť zaradení do smernice. Spôsob, ako budú regulovaní, to je už niečo iné, ale neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa hovorilo, že aby základné pravidla, ktoré sa vytvára, vytvárajú v Európe ako eh, východisko pre eh, národné práva, o tom sa ne, tam nedôvodne hovorili o zberateľoch, a, eh, že netreba ich regulovať, netreba stanovať žiadne pravidlá. Nuž, na základe európskeho práva by zberateľ mal a, prístup ku kategóriám e, zbraní A, ktoré sme zakázali vo všetkých ostatných oblastiach. No a to je dôvod, prečo sme žiadali, aby boli zaradení do smernice, čo hovoríme, že treba ich regulovať ako všetkých ostatných držiteľov strelných zbraní. minimálne by mali spĺňať povinnosti e, základného práva, ktoré vytvárame. Takže to boli tie dva problémy, na ktoré som chcela poukázať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A slovo dostane opäť správdajkyňa pani Valero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za všetky postrehy. Ja si myslím, že nakoniec z toho bude dobrá smernica, keď um, vďaka našej práci v tomto výbore, a vo výbore IMCO a aj vďaka komisii, ktorá iste počúva a vezme na vedomie, e, čo si v parlamente myslíme. Ja by som rada ešte zdôraznila to, čo už niektorí povedali, a totiž, že ten obrázok polovníkov lovcov, ktorí sa takto e, načetáva, je skutočne veľmi ťažký. V podstate všetci boli vyhlásení za hlupákov, preto si myslím, že Ja by som mohla napísať tých všetkých 269 pozmeňujúcich návrhov sama, čo som samozrejme neurobila. Avšak eh, tá diskusia je veľmi zvláštna, šíri sa mnoho verejných informácií, preto je dobré, že komisia povedala, že toto nebol zámer dávať eh, terorizmus eh, do takej skupiny ako polovníkov a športových strelcov. Ten ďalšia vec, my sme tu síce z politických skupín, ale sme z rôznych krajín, kde pravidlá vyzerajú veľmi inak. Na severe, kde žijú sú úplne prísnejšie pravidlá ako napríklad tá v Španielsku. A preto treba nastaviť a dosiahnuť vyváženosť tak, aby existoval rovnaký model pre všetkých. Treba budovať na tom, čo je dobré, a z toho vyťažiť niekoľko základných kritérií e, pre napríklad formu lekárskych prehľadoch. Anna Mária hovorila o tom, ako to funguje vo Švédsku, totiž že lekár má ohlasovaciu povinnosť, avšak ani to nevždy fungovalo. Takže by bolo dobré nájsť model, e, ktorý by bol rovnomernejší a ktorý by znamenal lepšiu kontrolu fyzického a duševného zdravia tých, ktorí majú nejakú zbraň. Takže ja myslím, že sme dospeli k dobrému kompromisu na výbore medzi tieňovými spravodajcami a môžeme zaň hlasovať. Samozrejme s ohľadom na rôzne modely, ktoré v členských krajinách existujú. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, za vaše vystúpenia. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je oznámenie o silnejšom a inteligentnejšom eh, informačnom systéme pre hranice a bezpečnosť. Slovo dostane eh, komisia na prezentáciu oznámenia a potom otvoríme diskusiu pre eh, členov výboru. Za komisiu je to pán Sulon z DG Home. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Charles. Ďakujem pekne, predsednička. No ešte, čo sa týka tohto oznámenia, význam efektívnej informačné a výmeny informácií medzi členskými štátmi za účelmi riadenia hranice je jasný. Bolo to zdôraznené už v Európskej agende pre bezpečnosť a v následných záveroch rady. V priebehu rokov tieto potreby boli riešený pracovní rôznych európskych alebo medzivládnych informačných systémov a databáz skytli hraničné stráže, policajných dôstojníkov a, a poskytli im relevantné informácie o osobách s ohľadom na špecifické účely. Teraz potrebujeme prejsť do ďalšej fázy a to je riešiť, ako tieto špecifické systémy by mohli byť ešte efektívnejšie, aké nové systémy treba vypracovať a ako nová architektúra by mala byť revidovaná, posilnená. To je účelom tohto oznámenia. Oznámenie hovorí SIS, Schengenský informačný systém, Eurodac, ako aj API, PRUM, Europol, ECRIS, e, celný systém a databázy Interpolu celkovo tieto informačné systémy vytvárajú dôležité rezervy, ktoré fungujú veľmi dobre, avšak e, tiež sa tu identifikujú nedostatky ako nedostatočné fungovanie existujúcich systémov, informačné medzery a rozdiely, ktoré sú v iných systémoch, no a celkovo No a dovolte mi teraz uviesť pár príkladov týchto nedostatkov a rozdielov. Schengenský informačný systém je e, najväčší a najviac e, využívaná platforma pre riadenie hraníc. Momentálne obsahuje viac ako 63 miliónov e, pozornili minulý rok, má 3 milióny, miliardy prístupov. Avšak dôležitá funkcia tu chýba. Dnes ak je možné hľadať eh, v systéme, eh, skúmať systém na, na základe mena, ale nie je to možné vyhľadávať v systéme na základe otlačkov prstov. To znamená, že osoba, ktorá eh, je v SIS, môže uniknúť, ktorá používa falošný dokument, môže uniknúť detek- zisteniu systémy na identifikácie otlačkov prstov pre šengenský informačný systém bude vyvíjaný a budovaný ako s najvyššou prioritou. Ďalšia téma, že nie všetky informačné požiadavky riešia súčasné systémy. Nový návrh nového vstupu, nového systému vstup-výstup, nedostatky komunika- oznámenia ho v tomto kontexte hovorí o príslušníkov tretich krajín, ktorí majú výnimku z vízovej povinnosti pre ktorí e, cestujú, kde nie je AP alebo PNR. O tých neexistuje žiadne informácie pred tým, než prídu na vonkajšie hranice šengenského priestoru. Komisia do konca tohto roku preverí nevyhnutnosť, realizovateľnosť a proporcionalitu budovanie taký, také, budovanie takého systému pre týchto cestujúcich. No a čo sa týka komplexity a fragmentácie systémov, oznámenie poznamenáva, že policajní dôstojníci a pohraničná stráž má problém s prístupom rôznym systémom na európskej úrovni. Ďalším problémom je, že nie všetky členské štáty sú e, či neprepojené a napojené na všetky existujúce systémy a rovnako e, informácie sa vyskytujú rôzne v iných e, alebo v rôznych systémoch, ktoré nie sú prepojené. No a preto máme štyri hlavné ciele, ktoré musí riadiť systém k zlepšeniu e, systémov na riadenie hraníc a bezpečnosti. Prvým cieľom je skutočne, že tieto informa- tento informačný systém musí byť komplementárny a treba sa vyhnúť nejakým prelinaniam a existujúce prelinania musia byť odstránené. Treba riešiť nedostatky e, treba sledovať modulárny prístup a využitím najmodernejších technológií a budovaním na princípe privacy by design. Po tretie, rešpektovanie základných práv občanov EÚ a príslušníkov tretich krajín. E, to musí byť e, od začiatku v súlade s chartou základných práv. A po štvrté, keď je to nevyhnutné a realizovateľný informačný systém musí byť, e, musí byť prepojené a interoperabilita zaistená a rovnak simultáne vyhľadanie systém musia byť zjednodušené tak, aby všetky relevantné informácie boli dostupné policajným dôstojníkom a pohraničnej stráži v prípade nevyhnutnosti pre ich úlohu v súlade s príslušným prístupom a plného plnenia princípu ochrany údajov na to, aby sme tento proces riadili voči interoperabilite systému na úrovni EÚ. Komisia vytvorí expertnú skupinu na vysokej úrovni s agentúrami EÚ, národnými expertami a relevantnými inštitucionálnymi aktérmi. Prvé zasadnutie tejto skupiny sa uskutoční v polovici júna. Skupina sa bude zaoberať legálnymi, technickými, právnymi aspektami zaistenie interoperability systémov, vrátanie eh, nevyhnutnosti, proporcionality, technickej, eh, technického prístupu a dátových implikácií a vzdielania. Expertná skupina eh, buduje celkovú strategickú víziu interoperability následnými akciami a opatreniami v krátkodobom a dlhodobom kontexte. Samozrejme, budeme neustále pracovať. Komisia už oznámila viacero konkrétnych opatrení, mnohé z nich sa uskutočnia v roku 2016. Komisia čoskoro predloží návrh na revidovanie právnej bázy, právneho základu Eurodaku, aby sa platila funkcionality, čo sa týka nelegálnej migrácie a návratov. A rovnako navrhneme revidovanú, pra, revidovaný právny základ pre SIS, a Schengenský informačný systém, to do konca tohto roku a preveríme možnosť ďalšieho zlepšenia dizajnu uh, ďalších systémov tiež budeme revidovať právny základ a pre spracovanie dát API v nadchádzajúcich mesiacoch oznámime opatrenia uh, na zvýšenie bezpečnosti dokumentov IP a posilnenie uh, boja proti falšovaniu dokumentov. Predložíme návrh implementačného rozhodnutia, aby sme položili základ rozvoju EFIS a ako už bolo povedané, budeme riešiť potrebu a zrealizovateľnosť nových systémov, monitoring špecificky, téme interoperability, budeme spolupracovať s EULISA, Európskou agentúrou, ktorá sa zaoberá systémami veľkého rozsahu. Preveríme, ako by sa jednotlivé rozhanania mohli použiť na vytvorenie jedného eh, vyhľadávacieho eh, systému. Komisia a EULISA bude analyzovať interkonektivitu medzi centralizovaným informačným systémom, eh, bude možné ďalej rozvíjať, aké bude možné ďalej rozvíjať. Nevyhnutnosť a technická zrealizovateľnosť vytvorenia zdieľaných biometrických systémov na zdieľanie biometrických údajov bude tiež preverená, rovnako ako realizovateľnosť dlhodobého rozvoja e, spoločného e, depozitáru údajov. Veci technickejšie spolu s Eulisa sa budeme angažovať aj v prebiehajúcich prácach e, na globálnom uniformnom formáte správ pre informačné systémy a prejavíme, či to môže doplniť systémy Europolu na boj proti terorizmu a trestným činom. Všeobecnejšie EULIZA tiež vypracuje eh, centrálnu monitorovaciu kapacitu pre kvalitu údajov pre všetky systémy a rôzne súčasti budeme monitorovať a podporovať implementáciu a využitie systémov v členských štátoch, oznámenie vyzývať členské štáty, maximálne využívať SIS a to vkladaním relevantných informácií a konzultovaním systému a vždy v prípade potreby. Členské štáty musia tiež zriadiť elektronické prepojenie na e, nástroje Interpolu, Europolu. A my budeme spolupracovať s Europolom, aby sme podporili všetky synergické efekty medzi systémami Europolu a ostatnými systémami, hlavne systém SIS toto je veľmi nabitá ambiciozná agenda, ktorá si vyžaduje koordinované kroky. Toto oznámenie neznamená rýchle riešenie. Bude si to vyžadovať roky, všetko implementovať. A informačná architektúra EÚ sa bude kompletizovať postupne, aby bola interoperabilná a mm, plne výkonná. Treba to robiť v súlade so všetkými eh, požiadavkami súvisiacimi s ochranou údajov. Je to naozaj veľká výzva, ale súvisí s potrebou chrániť naše vonkajšie hranice a posilňovať našu vnútornú bezpečnosť. Ďakujem vám. Ďakujem eh, veľmi pekne. Teraz otvorím slovo pre eh, diskusiu. Slova pán Koelio. Uh, chcel by som uh, na úvod poďakovať komisii za jej prezentáciu. Vidíme, že uh, napokon nám poskytli komplexný prehľad toho, ako sa veci majú, aké sú tu problémy, aké kroky treba prijať. Chcel by som začať tým, že zdôrazním, že šengenský informačný systém napriek rôznym rozpočtovým problémom je, myslím, veľmi dobre využívaný informačný systém. A ja si myslím, že je to dobrý príklad legislatívy, ktorá sa implementuje. Sme už v jeho druhej fáze so zavedením e, e, digitálnych tlačkov prstov, e, s čím sa plánovalo už od jeho vytvorenia právneho základu a spôsob, ako funguje, sa teraz hodnotí a to e, umožní e, vypracovať určité zlepšenia. Chcel by som e, tiež spomenúť, že od začiatku procesu SIS Európska komisia a parlament obhajovali tento nástroj, kedy viacero členských štátov nebolo až tak naklonených e, tejto myšlienke, ale našťastie e, systém prešiel, takže som veľmi rád, že e, spoločne tento systém teraz plánujeme a že sú tu konkrétne opatrenia a rozhodnutia o návratoch sa budú musieť tu vložiť do eh, SIS, to je dobrá vec. A mám teraz ešte pár otázok. Chcem sa spýtať, či je eh, užitočné, aby sa predostierali nové návrhy, keď paralelne eh, sa má vytvoriť expertná skupina na to, aby hodnotila napríklad, či dochádza k nejakej duplikácii v systéme. Po druhé, dnes tu máme agentúru, ktorá manažuje Eh, informácie, je tam Eliza, nemôžeme na to zabudnúť. Musí tam byť adekvátny mandát, ktorý by ošetroval tie, tie vzrastajúce požiadavky. Myslíte si, že je tam dosť financí v tejto oblasti? No a pokiaľ ide o pohraničné kontroly, komisia by eh, možno potrebovala zrevizovať eh, právny základ pre eh, SIS a Eurodac. Plánujete predostrieť tieto návrhy naraz? A po štvrté, môže komisia vysvetliť, ako chce použiť Eurodac na monitorovanie sekundárneho pohybu? Ďalej, komisia identifikuje kvalitu informácií, ako keby to bol horizontálny problém. Navrhuje vytvorenie e, centrálnej e, monitorovacej e, kapacity pre kvalitu informácií. Mohli by ste to bližšie popísať? A napokon šiestý a posledný bod – Má komisia pocit, že sú potrebné nové opatrenia na zlepšenie elektronickej bezpečnosti dokumentov a e, spravovanie identity. Mohla by komisia e, popísať, čo e, plánuje pokryť s týmto opatrením? Ďakujem pekne, pán Koelho, pani Fajon. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam úsilie Európskej komisie robiť návrhy, eh, ako v budúcnosti eh, narábať efektívne eh, v tejto oblasti s vecami. Ja budem mať tiež otázku. Jedna vec ma metie. Hovorí sa tu o jednej budúcej centrálnej databáze a to, čo momentálne robíme, je, že tu máme PNR, databázu Schengensku a mnohé ďalšie, ktoré e, zlučujú informácie, ktoré vytvárame. No a ja sa chcem spýtať, či naozaj je toto v súlade so všetkou tou prácou, ktorú robíme doteraz v oblastiach ako inteligentné hranice a iné dôležité témy, ako ten eh, dátový balíček, eh, ktorý sa prednedávnom prijal, eh, sa s tým bude zlučovať a ako budeme postupovať v prípade rôznych kategórií, ako žiadatelia o azyl, utečenci, tí, ktorí majú vízové požiadavky občania EÚ. Pán Guero tiež položil dobrú otázku týkajúcu sa expertov, ktorí budú paralelne e, sa e, zaoberať určitými vecami. Takže chcela by som sa spýtať, aký dopad má táto aktuálna práca na tú budúcnosť, ktorú navrhujete. Či je to ten správny postup, ktorý si volíme. Ďakujem, pani Mlinár. Ďakujem veľmi pekne. Aj moja otázka ide e, podobným smerom ako to, čo už povedala Patrečnička. Chcela by som tiež poďakovať e, komisii za jej úsilie prísť sem a diskutovať o tejto téme s nami. E, všetci chceme zabraniť tomu, aby Schengen skolaboval a v tejto súvislosti musíme naozaj urobiť niečo nové. E, ale hraničné kontroly čisto nie sú tým správnym krokom vpred. Oznámenie hovorí o vytvorení štvrtého centralizovaného systému e, e, vstupov a výstupov, ako kolegyňa Tania Fajon práve povedala. A ja to chápem tak, že nám nechybajú údaje. Problémom je integrovaný prístup, interoperabilita a nedostatok e, kooperácie medzi členskými štátmi pri riadení údajov. Chcela by som teda poprosiť zástupcu komisie, aby e, sa trošku bližšie vyjadril k tejto potrebe vytvoriť nový systém. A prosím, musíte nás naozaj e, presvedčiť o tom, že tým získame na bezpečnosti. Moja otázka sa týka zdržiavania eh, dát a obmedzení, eh, pokiaľ ide o eh, zámer. Je veľmi zložité stanoviť obdobie, ktoré, na ktoré je potrebné zadržiavať údaje za účelom bezpečnosti. Okrem toho, používanie biometrických údajov bude mať pozitívne aj negatívne implikácie ktoré ochranné mechanizmy chcete vytvoriť, aby sa údaje správne v slade so zákonmi e, spravovali a uchovávali. No a potom, pokiaľ ide o irregulárnu migráciu, mm, nespomínate e, zlepšenie e, manažmentu hraníc, ehm, zmenili sa tu priority, tomu chápem, ale výzvou je venovať sa všetkým aspektom naraz. Ďakujem. Slovo má pán Albrecht. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za prezentáciu. Myslím, že všetci sa zhodujeme e, v tom, že lepšie zdieľanie a prístup k existujúcim informáciám o e, rizikových a podozrivých aktivitách je, aktivitách je to, čo potrebujeme. E, tiež pokiaľ ide o pohraničný manažment, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, organizovanému zločinu. Toto je niečo, čo e, tu potrebujeme mať na pamäti. A e, potom, keď chceme robiť systémy interoperabilné a mať lepší e, prístup k informáciám, otázkou, otázka tu nie je len len taká retorická, pokiaľ ide o štandardy, keď sa pozrieme na rôzne e, systémy, na vízový informačný systém, šengenský informačný systém, Eurodac, Europol, databázu, e, prednedávnom PNR a napokon ochrana e, osobných údajov. Toto sú všetko rôzne štandardy. A nám sa e, podarilo presadiť smernicu pre ochranu e, údajov, pokiaľ ide o spracovanie e, údajov zo strany policie vďaka ťažkej práci našej kolegyne Marie Lauristy na všetkých, ktorí sa na tom podielali, ale táto smernica nebude mať vplyv na tieto systémy. Nebude sa na ne uplatňovať. A preto sa pýtam, ak chceme tu mať koherentnosť, ak sa naozaj snažíme zabezpečiť tu tie správne štandardy. Prečo komisia nenavrhuje zjednodušené štandardy e, pre tieto e, uniformné štandardy pre tieto systémy? Ja tomu nerozumiem. Ako Európsky parlament sme o to žiadali, že takéto niečo chceme mať. Je to vynikajúce, ale Ja si naozaj myslím, e, že toto by bol ten správny e, spôsob, ako postupovať. Rovnaké e, vysoké štandardy by mali mať tiež vplyv na tieto európske systémy a interoperabilitu. A potom by som chcel ešte povedať, že sú tu naozaj aj um, problémy, o ktorých by sme mali diskutovať a ktoré by sme mali implementovať. A tu určite uh, je treba, aby Európsky uh, súdny uh, uh dvor na tom popracoval. A tiež, keď uh, hovoríte o, uh, o, o mm, ochrane e, súkromia. Naozaj musíme byť konkrétni, musíme spomínať e, obdobie, e, ako dlho sa môžu uchovávať tieto údaje, o obmedzenie účelu, jasný katalóg, jasné indikácie, maximálne obdobia uchovávania. Tu by som si tiež želal harmonizovanejší prístup skôr než povedať, že všetky systémy sú interoperabilné, ale na každý z nich sa e, rôzne, e, rôzne pravidlá uplatňujú. To e, sa mi až tak nepozdáva. Ďakujem pani Veržia. Prepočte, ale myslím, že som nežiadala o slovo Hm, najskôr by som chcela poďakovať sa komisii, pretože je to poprvýkrát, keď vidíme dokument, ktorý hovorí o všetkých eh, systémoch, eh, databázach a informačných systémoch. No ja sa pýtam o spôsobe eh, práce v tomto, tejto chvíli, pretože existuje veľa revízií, ktoré prebiehajú No a je tu snaha o vytvorenie e, systému, mm, jedného systému s interoperabilitou, neviem, ako by to byť harmonizované a vo vzťahu k čomu. No, interoperabilita, ja sa toho veľmi bojím vždy, a ja sa chcem spýtať, aké sú ciele, pretože tu spájame veľmi rôzne veci do interoperability s cieľmi, ktoré sú tiež veľmi rozdielne žiadatelia o azyl, eh, kromité dokumenty, mm, osoby, ktoré, ktoré, ktoré signalizuje Europol. A ja si myslím, že to, eh, kto zvýši eh, počet, počet prístupov, ste hovorili SIS 3 miliardy. A ja sa pýtam, čo budeme robiť s týmto prístupom, pretože to je vždy tá otázka. Technologické, technické nástroje nevyriešia vždy všetko. Takže ja sa neustále obávam, keď sa vytvorí nejaká ktoré nejaké systémy a, a mm, sa vždy pýtam na ich fungovanie. To sa týka, pán Kojo, aj systému SIS, takže ja sa chcem spýtať, ako zaistíme tú koherentnosť. No a možno Stronger and Smarter Information System pre hranice a bezpečnosť. Uspravňujete môj akcent. Balíček inteligentných hraníc, to ma vždy trochu vyvolalo mne obavy. Je to taký globálny prístup, ale tie podnik, podmienky rovnakého systému alebo rovnaké podmienky prístupu k rôznym systémom sú dôležité. Komisia nám hovorila o prístupe k informáciám na hraniciach. Prijali sme PNR, prijali sme súčasne balíček ochrany údajov, ale všetko musí byť aspoň minimálne a koherentné. Hovoríme o modifikácii Eurodaku, hovoríme o nevyhnutnosti eh, vydovať VIS. No ja neviem, pre mňa to nie je úplne eh, jasné. Chcem, aby to bolo eh, v prospech a predovšetkým ochrany údajov obyvateľstva. Ďakujem pekne. It's always good and useful to ask for the floor, especially if I am not informed that you are a shadow. Mrs. Infeld. Ďakujem, pani Infeld. Ďakujem. Ja nie som tieňovou spravodajkyňou a mám trošku obavy tejto súvislosti. E, keď sa pozrieme trošku na históriu celého, e, celé tieto témy, témy vystávajú určité otázniky, pretože bol tu predchodca tohto návrhu a odôvodnenie preň bolo, že chceme podporiť e, Eh, oblasť eh, eh, víz a tých, ktorí si predlžujú víz a teraz sa to presunulo a teraz hovoríme, že zase tým chceme bojovať proti zahraničným bojovníkom. Ale niektoré funkcie sú prepojené s tými prvkami, ktoré ste spomenuli, napríklad Eurodac, ktorý svojho času, keď sme o tom rozhodovali, nám bolo povedané, e, že ten, ten je iba za účelom identifikácie a žiaden, žiadnym iným. Niekedy je dobré pozrieť sa späť do histórie. No a tiež hovoríte o európskom systéme EFTA Otázka, ktorú kladiem komisii je, e, že v predchádzajúcich e, kolách návrhu e, pre inteligentné hranice sa hovorilo, že USA majú tiež systém vstupov a výstupov a pokiaľ viem, stále majú ťažkosti ho plne implementovať. Takže čo nás vedie k tomu um, brať to tak, že um, nám sa to podarí lepšie No a pokiaľ ide o finančný záujem, e, tieto systémy budú musieť vytvoriť firmy. Ja som za to, aby firmy e, zarábali veľmi veľa peniazy, ale zaujímali by ma e, e, záujmy, aké tu za tým sú. Určite e, komisia to konzultovala s firmami, ktoré pracujú v tomto sektore, pretože tie majú tú nutnú expertízu. A mňa by zaujímali informácie o tom, s akými firmami komisia diskutovala, či môžeme mať správy o odporúčaniach, ktoré z toho vzýšli o finančných odhadoch a tak ďalej a tak ďalej. Pán e, Koľo totiž bude môcť e, potvrdiť, e, že pôvodné odhady majú tendenciu nebyť úplne presné. Mali sme tu osemnásobne prekročenú pôvodnú sumu a podobne, takže Mali sme tu mega eh, IT systémy, ktoré boli úplným úspechom a potom eh, a, a, ne, a, a išlo to, aby zostali v, v rámci toho pôvodného rozpočtu, bol to problém. Takže môžem povedať bezpečne, že som trošku skeptická. Sofie, pani Lauricen. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som pokračovať v tejto istej diskusii s tým, že budem vychádzať z novej situácie v oblasti ochrany údajov. My sme vykonali obrovský kus práce aj v tom, že sme sa snažili pochopiť, aké údaje a ako majú byť zozbieravané. A hovorili sme veľa aj o tom, na aký účel a že tento má byť obmedzený. Takže, aké naozaj údaje potrebujeme na účely spoločnej bezpečnostnej oblasti. Európske e, inštitúcie dostávajú nové funkcie, rozvíjajú sa Europol, Eurodac, spoločná pohraničná stráž a tak ďalej. Všetci potrebujú údaje. Myslím si, že tu treba stanoviť isté spoločné porozumenie. Aké údaje potrebujeme? či teda všetky európske údaje, či už v jednej databáze alebo v harmonizovaných databázach členských štátov. Mal, mali by existovať harmonizované e, systémy zberu údajov s, so stanovenými indikátormi hovoríme o e, ochrane súkromia jednotlivca. Nezabudeme, že okrem smernice je tu aj nariadenie. Ja len pripomeniem, že smernica súvisí len s trestnou činnosťou, ale napríklad ďalšie veci, pokiaľ ide o po pobrežnú stráž či inteligentné hranice, to nie je nutne napojené na problematiku trestnej činnosti. Čiže Musíme mať správne porozumenie toho, čo sa deje v celom systéme. Keď pridávame stále ďalšie a ďalšie iniciatívy, tak to vytvorí len zmetok a nebude možné získať spoločné porozumenie toho, že aké údaje naozaj potrebujeme. Chýbajú aj, údaje nám aj chýbajú. Napríklad pokiaľ ide o, o utečencov, tam sú veľké medzery, nedostatky údajov. Údaje sa nezbierajú, ale takéto údaje budeme musieť zbierať. Hovoríme o integrácii. K tomu nemáme žiadne údaje. Kto to bude zbierať? Na aký účel? akým spôsobom budú chránené ľudské práva. O tom všetkom treba diskutovať oveľa, oveľa podrobnejšie. Ďakujem veľmi pekne, pani Lauricen, takže veľa otázok zaznelo. Nech sa páči. Pani Sul, pa, pán Sulon. Ďakujem, pani predsednička. Som povďačný za všetky otázky. Pokúsim sa zodpovedať na väčšinu z nich. Ochrana údajov a obmedzenie účelu. My sme presvedčení, že pokiaľ ide o návrh vstup, vstup, výstup systému alebo iné návrhy sú podľa nás v súlade s prísnym nariadením ohľadne ochrany údajov a prísnymi predpismi, ktoré na EU e úrovni máme. Podrobnosti špecifik aplikácie, ktoré boli súčasťou systému vstup-výstup, budú predmetom analýzy neskôr tu na výbore, ale môžem vám zaručiť, že všetky potrebné záruky, obmedzenie účelu a všetky princípy princíp, mm, princípu privacy by design budú súčasťou tohto návrhu. pretože oznamujeme sériu nových návrhov paralelne. Znamená, že vytvoríme aj expertnú skupinu, ktorá bude riešiť špecifické aspekty interoperability, pozrie sa na možnosť ísť nad rámec eh, interoperability. Čiže to je jedna časť, ktorá je súčasťou oznámenia. Ďalšia časť spočíva v tom, že nepokrývame niektoré oblasti, tam sú medzery, chýbajú údaje, pokiaľ ide o cest, tých, čo cestujú bez e, víz, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice. Nemáme informácie predtým, než e, prídu, teda v tom tkvie tá medzera v informáciách, e, pokiaľ ide o... Teda tam tie informácie chýbajú pre pohraničníkov. Komisia chce analyzovať a možnosť a proporcionalitu nového návrhu systému autorizácie cestovania v tejto oblasti. Existuje aj povinnosť revidovať, analyzovať rozličné nariadenia, ktoré sa týkajú SIS, VIS, EULISI, s tým, že by tam existovalo nariadenie. Uvidíme, ako dopadne hodnotiaci proces. A identifikovali sme aj v prípade niektorých týchto nariadení potrebu navrhnúť, respektíve opätovne otvoriť nariadenie, nariadenie za účelom skvalitnenia systémov fungovania. Rovnako sa to týka i mandátu a súčasnej štruktúry a financovania EULISY, teda tá agentúry, ktorá riadí veľké IT systémy. Pokiaľ ide o kvalitu údajov, ja som uviedol úvodom, že systémy máme a musíme sa ubezpečiť, že ich aj efektívne využívame a že informácie, ktoré sú súčasťou tohto systému, zodpovedajú potrebám a predpisom. Musíme sa ubezpečiť, že informácie budú, bude možné využiť aj neskôr. To znamená, že technická špecifikácia bude kompatibilná. Informácie, ktoré sú v systémom, v systéme by mali byť e, opätovne využité, v, alebo by mali byť, malo by možné ich do budúcna opätovne využiť a preto by malo byť zaobchádzané s tými údajmi náležitým spôsobom. V každom prípade EULISA bude musieť začať monitorovať kvalitu týchto údajov, aby systémy mohli byť efektívne aj ďalej. Pokiaľ ide o budúcu možnú centrálnu databázu, ktorá by bola jediným miestom na ukladanie údajov. V prvom rade to musí vyhodnotiť, skupina na vysokej úrovni. Takisto však je to dlhodobý cieľ. Je to štvrtý cieľ. Prvým je teda medzi ďalšími cieľmi je interkon, interkonektivita, zdieľanie systémov, zdieľanie systémami napríklad EFIS, teda automatizované um, systémy otlačkov prstov, ktorým, a pokiaľ vystane potreba, chceme možnosť integrovanejšej databázy, ale e, ukladanie osobných údajov v rámci jednej databázy nepredstavuje alebo ne, nevytvára, neznamená, že, také, že, že môže dojsť k nejakému e, narušeniu. Každá, všetko má svoj účel, všetko bude, všetko bude napojené na účel, to znamená, že zber údajov bude proporčné s účelom, teda prečo boli údaje zozberané, e, ktoré boli teda na účel, prečo boli vôbec zozberané. A teda dôležitý bude ten účel a budú teda v, jed, mali, budú v jednom systéme, to nemusí ešte znamenať, že budú modifikované. Takže hovorím ešte raz, špecifický účel bude dôležitý, aj pokiaľ dôjde k nejakej technickej integrácii, to neznamená, že našim účelom alebo našim zámerom je zmeniť retenciu, teda uchovávanie a spôsob, ako tieto údaje, akým spôsobom s nimi zaobchádzame. Ochrana údajov, tam už som zodpovedal. Interoperita neznamená, že zmiešavame údaje z rozličných systémov, jednoducho umožňujeme systémom, aby spolu komunikovali. Namiesto toho, že je tých výmen medzi užívateľmi niekoľko, takto umožňujeme zlep, zjednodušiť možnosť požiadavok, teda aby jeden užívateľ mohol vyslať viacero požiadavok paralelne a eh, aby sme takýmto spôsobom mohli aj eh, znížiť pohyb informácií po sieti medzi národnými systémami, tak zvažujeme možnosť aj inter interkonektivity na centrálnej úrovni medzi systémami, ale pri plnom rešpektovaní prístupových práv užívateľov. To znamená, že nič sa v prípade práv nemení, len zjednodušujeme spôsob prístupu do systému. Nemeníme prístupové práva užívateľov a uvažujeme aj nad tým, že interkonektivita na centrálnej úrovni je e, vlastne dobrá aj z pohľadu ochrany údajov, keďže sa mm, znižuje duplikácia údajov namiesto toho, aby sa e, jedna informácia skopírovala do viacerých systémov, tak sa nám tu otvára možnosť využiť jed, jeden záznam jednej informácie na e, rozličné účely, na rozličné využitie, tak ako to predpokladajú mnohé nariadenia a vyhneme sa tak kopírovaniu, respektíve zasielanie tej, tej, tej, tej istej informácie o viacerých kópiách. Pokiaľ ide údaje, ktoré sa majú zbierať. Už to je jeden z cieľov ktorému sa bude venovať vysok, skupina na vysokej úrovni. Chceme si identifikovať, čo je vôbec v dispozícii. medzery a Chceme sa vyhnúť tomu, aby niektoré aby niektoré typy, tých, ktorí, aby, aby niektoré typy osôb, ktoré cestujú, jednoducho e, neboli identifikované vzhľadom na tieto medzery. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Som vám povďačná za vaše odpovede. Ďakujem kolegom. Budeme pokračovať o tretej po obede. Dobrú chuť, dovidenia zatiaľ.